Dámy a páni, dovoľte, aby sme začali podľa možnosti hneď našim štrukturovaným dialógom. No a tentokrát je medzi nami pani komisárka Alžbieta Bieňkovská, ktorá je zodpovedná za vnútorný trh, podnikanie malé a stredné podniky Takže my vieme, že to je veľmi dôležitá súčasť našho portfólia, v podstate dosť podstatná pre mno, z mnohých pohľadov a som veľmi prekvapený, že prakticky je to naozaj prvá návšteva komisárky v tomto výbore tohto roku. Takže, a už je jún pritom. Takže naozaj je to pomerne veľmi neskoro. Ale my vieme veľmi dobre, že vlastne e, práve úloha tohto výboru sa prekrýva s kompetenciami komisárky, pretože nám ide o rast, pracovnestanosť, pracovné miesta, zvýšenie konkurencie schopnosti a náš výbor e, stále e, sa zaujíma o to, aby sme mali stále vyššiu schopnosť európskeho priemyslu, takisto je dôležitá stratégia pre malé a stredné podniky. No a samozrejme aj naša vesmírna politika Galileo Kopernikus, tieto programy, dovolte, aby som takisto spomenul, že ITRE pravidelne vyjadruje svoj záujem o tieto dôležité oblasti a pokiaľ ide o posledné dve otázky určené Európskej komisii, pokiaľ ide o priemyselnú politiku pre e, vesmírny priestor. To je jedna otázka. A druhá otázka, pokiaľ ide o e, železničný priemysel v Európskej únii. My sme o tom to prijali, tieto dve otázky sme schválili minulý týždeň v Štrasburgu, takže sú to veľmi čerstvé veci, z spred piatich dní. A naozaj je podstatné, aby Európska komisia zabezpečila e, follow-up aby konala ďalej teda v tejto iniciatíve Európskeho parlamentu. Myslím, že nie je nutné viac vysvetľovať z našej strany, ale my by sme si chceli byť istí, že Európska komisia je pripravená pokračovať v oboch týchto témach, osobitne v európskom železiarenskom dodávateľskom priemysle, pretože my sme my som, a samozrejme, že politika pre kozmos to je prirodzené. Takže ešte raz vítam pani Bieňkovskú v našom výbore a chcel by som nám všetkým dať možnosť, aby sme si mohli vypočuť jej otvárací príhovor. Nech sa páči, ďakujem pekne. Pán predseda, Vážení poslanci, ďakujem za pozvanie sem na ten tretí štrukturovaný dialog s výborom ITRE Dovolte, aby som trošku eh, odôvodnila, prečo som tu tak neskoro, ale ten dátum schválil výbor a nie ja. A toto je naozaj veľké portfólio a myslím si, že som dosť často v Európskom parlamente, takže ďakujem za pozvánku. Eh, možno do tohto roku to ešte nie je posledné stretnutie práve vďaka množstvu tém, ktoré sú v mojom portfóliu, takže je o čom diskutovať. Ja by som sa chcela sústrediť na priemysel a čo sa dá robiť spoločne, čo robíme my na komisii, aby sme zohrávali tú kľúčovú úlohu v podpore našeho hospodárstva, ale najprv by som chcela vysvetliť jednu vec, že aj my na komisii, keď diskutujeme v rámci našej práce o priemysle, tým sa nemyslí čisto len výrobný priemysel, ale hovoríme, ako už aj spomenul pán predseda, Hovoríme o malých a stredných podnikoch, ktoré poskytujú služby, poskytovateľia sieti, ktoré poskytujú priemyselné platformy aj v iných oblastiach, v IKT, energiách, v doprave, hovoríme o poskytovaní nových služieb užívateľom. Takže musíme sa dívať na celý priemyselný systém, celý ten reťazec hodnotový, a dívať sa, aký je výsledok tohto systému. A to takisto znamená prijať aj taký sofistikovanejší prístup, než aby sme sa sústredili len na jedno také hlavné číslo. Našou úlohou Európskej komisie je byť tým Prepačte, rečnička prerušila svoje vystúpenie. Našou úlohou teda je pomôcť vytvoriť dobré podmienky pre podniky, aby sme mohli inovovať a my v rámci našich všetkých politík sa o toto snažíme a bude, dozvedete sa aj e, vo výsledkoch z Európskeho fondu pre strategické investície. Takisto pripravujeme novú agendu pre investície, obehové hospodárstvo. Môžem hovoriť mnoho vecí, pretože našou úlohou v komisii prvý rok bolo naozaj horizontálne umiestniť priemysel všade do strategických dokumentov a tak sa to aj udialo. Predovšetkým, ako pravdepodobne viete, pri nedávno zachválili oznámenie k digitalizácii priemyslu a chceli by sme e, riešiť e, modernizáciu nášho priemyslu a oznámenie bolo prijaté 19. apríla a to je, súčen, to je zmesou aktivít, ako môžeme uľahčiť život našim e, technologickým firmám, aby sa digitalizoval priemysel. Čiže súčasťou toho je otázka štandardizácie, teda noriem, čiže musia spoločne komunikovať a spolupracovať, takže v rámci tohto balíčka by to malo byť alebo tento balíček kto to mal obsahovať, čiže je tu, je tu plán pre štandardizáciu IKT a vyžaduje si to aj trošku politický prísľub k e, piatím oblastiam, čiže 5G, cloud computing, e, internetová bezpečnosť, e, cloud computing, technológie, ale integrovaný priemyselný systém a štandardizácia IKT to ešte nestačí a my vieme Takže ja som včera podpísala mnohými e, zúčastnenými stranami širšiu iniciatívu, pokiaľ ide o normy, normotvorby, štandardizáciu, pretože vidíme, že je tu potreba, bude sa týmto modernizovať systém noriem, budeme môcť e, budovať nové normy alebo tvoriť ich e, rýchlejšie a efektívnejšie a ďalší prvok tej digitalizácie je podpora toho, ako môžu štáty spolupracovať aj s regiónmi, tak aby tu sa podporovali aj platformy B2B, ktoré vlastne podporujú industrializáciu a investície. Takisto musíme zlepšiť potenciál využívania údajov. Je tu ešte stále veľká právna neistota z hľadiska toho, ako možno užívať údaje, takže chceli by sme do konca roku mať eh, legislatívu o právach prístupu k údajom, ako spomenul pán predseda, aj európsku politiku pre eh, vesmír. Je to ohromný eh, potenciál v rámci množstva údajov z vesmíru máme teda program 2, Galileo a Copernicus už produkuje množstvo údajov, e, hovorí nám o, o tom, poskytuje nám teda údaje o tom, ako pre, sa znečistuje vzdušie, ako sa využíva e, e, naša Zem. To sú dôležité informácie a Galileo vlastne tvorí svoj vlastný satelitný navigačný systém, čím tiež sa poskytne prístup k údajom na, pre naše firmy a tie budú môcť potom ponúkať nové služby a to priniesie o veľké prínosy pre naše hospodárstvo v najbližších desaťročiach. V rámci týchto programov dosahujeme pomerne veľmi rýchly pokrok. Minulý mesiac sme opäť spustili ďalšie dva satelity v rámci Galilea a to bolo úspešné. A ako som aj sa pred rokom zaviazala, tak aj do konca roku budeme môcť vyhlásiť, že e, e, služby Galila už sú operácie schopné, a operácky schopné. Takisto musíme s priemyslom spolu vytvoriť také podmienky, aby podniky mohli naozaj mať dôveru v investovanie do tohto priestoru, do vesmíru. A ako som aj hovorila minulý týždeň v Strasburgu na plenárke pripravujeme novú stratégiu pre vesmír aj spolu s Európskou agentúrou pre vesmír a budeme pripravovať nové aktivity. V rámci tejto stratégie budeme riešiť veľké výzvy, pre ktorými dnes stojí sektor. A tiež ešte stále rozvíjame stratégiu. Malo by to byť prijaté asi v oktobri tohto roku, ale ja očakávam, že to bude sa týkať piatich hlavných oblastí. Prvá je maximalizovanie prínosov e, programov Galileo Copernicus, e, reakcia na nové potreby. Ďalšia otázka, čo je osobne pre mňa dôležité, malé a stredné podniky, podnikanie, ďalšie podnávrh opatrení pre podporu európskeho priemyselného priestoru, štvrtý bod strategický aspekt a synergie duálneho použitia a posledné je medzinárodný rozmer. Príležitosti, ktorú ponúka program pre vesmír, je treba povedať, že tie sa budú naozaj pocitovať, keď sa budú používať e, rovnako súkromným ako aj verodnými užívateľmi. A vesmír nie je jediný priestor, kde máme prijať opatrenia. Takisto sa dívame aj na Európsky plán pre obranu, E, tiež do konca tohto roku by to malo byť. Hlavným cieľom je podporiť e, vytvorenie e, priemyselného základu, ktorý môže poskytnúť alebo plniť potreby stredno až dlhodobého charakteru pre priemyselné produkty v obrane a jednoducho štáty musia viacej spolupracovať a komisia bude identifikovať, e, ktoré projekty sú také, že prinášajú šajú naozaj pridanú hodnotu v príslušných európskych politikách. My takisto spolupracujeme aj s vysokou predstaviteľkou EÚ e aj Európskou agentúrou pre obranu a nesmieme zabúdať, že v rozpočte na budúci rok navrhujeme aj prípravnú akt akciu pre výskum a obranu a ak budeme úspešní a verím, že budeme a ja dúfam, že tomu tak bude, mohlo by to viesť k plnému programu pre e, obranu v budúcnosti úplnému programu, tiež by som chcela po vás požiadať o podporu tejto iniciatívy, pretože naozaj potrebujeme príslušné opatrenia, aby sme naozaj boli dôveryhodní a mohli sme byť dostatočne ambiciozní na európskej úrovni, a pretože toto je ešte len prvý krok a verím, že sa budeme spoliehať na našu podporu. Ďalšia oblasť, e, ktorú riešime, je sektor autonómnych vozidiel. To toto je sektor, pred ktorým stoja veľké výzvy, ako je globalizácia, urbanizácia, digitalizácia, preto sme spustili aj skupinu na vysokej úrovni, pretože potrebujeme tú strategickú víziu. Nemám rada to slovo, ale potrebujeme nejaké plány na ďalšie roky, 20-30 rokov dopredu, pretože tak ako všade inde, svet sa rýchlo mení aj v tomto sektore a musíme byť pripravení na budúcnosť. Takže skupina pripravuje verejné orgány, všetky zúčastnené orgány, aby sa dohodli na spoločnom prístupe a tiež si treba dodať, že je tu 5 komisárov, ktorí pracuje v rámci tejto skupiny, čiže to je naozaj široký prístup z rôznych perspektív. Je tam aj komisár Oettinger, komisárka Bulč, Čiže niekoľkí komisári sú zapojení do tejto skupiny na vysokej úrovni. No teraz, pokiaľ ide o súčasnosť, samozrejme, že emisné škandály poukázali na hranice našich systémov alebo neschopnosť odhalovať eh, produkty, ktoré nie sú v súlade a ako môžeme rýchlo reagovať v EU a musíme zabezpečiť to, aby sa toto neopakovalo. Preto navrhujeme aj nový návrh pre schvalovanie vozidiel. To je dôležité, aby kontrolné orgány boli nezávislé a aby tu boli aj mechanizmy sankcií a zvolávanie aut späť, tak aby každý dodržiaval pravidlá prijatie návrhu je dôležité, aby sa teda tento návrh prijal čo najskôr a verím, že teda aj rada bude toto podporovať. Ďalší sektor, kde musíme alebo kde potrebujeme rýchlo konať z hľadiska víziev, ktoré tu sú, je, je oceliarský priemysel. Tu jednak máme otázky vyhlásenia Číny za e, trhovú ekonomiku, keďže vzťahy e, medzi EÚ a Čínou sú dôležité, je mi jasné, že Čína určite nie je krajina s trhovým hospodárstvom a my veľmi tvrdo na tom pracujeme, sme našli riešenie, nie je to jednoduché, ale musím vás uistiť a nemyslím si, že budem môcť k tomuto povedať viac. E, budeme o tomto na kolegiu hovoriť 21. júla. Ja môžem povedať len toľko, že my predložíme návrhy, ktoré ak by bola šanca, že dosiahneme dohodu medzi parlamentom a členskými štátmi, takže hľadáme teraz riešenie. Ale tiež treba povedať, že naše nástroje obrany našej obchodnej politiky e, musia byť efektívne a musíme ich plne využívať voči, voči nekalým obchodným praktikám. Pokiaľ ide o nadmerné kapacity. Tiež e, hovoríme o, o tomto s niektorými z našich obchodných partnerov na bilaterálnej úrovni, pokiaľ ide o dlhodobé e, výzvy. Myslím si, že takéto priemysle, ako je, ktoré majú vysoký e, nárok, vysoké nároky na energie, ako napríklad ocelársky priemysel, o tom budeme diskutovať budúci týždeň, aj práve s Čínou, aj o štátnej pomoci, aj práve ich z označenie Číny za trhovú ekonomiku a podobne. Takisto vítam správu o kreatívnych a kultúrnom priemysle. Teší ma, že v tomto spolupracuje eh, ITRE s výborom pre kultúru a snažíme sa prelomiť takéto ticho, aby by sme chceli lepšie eh, zabezpečiť eh, aj financovanie z našej strany, ako môžeme lepšie podporovať inovácie a digitálne technológie v rámci cez, mimo sektora, medzisektorálnej spolupráce. Takže ako vidíte, tu je toho množstvo v tomto programe. Ja som sa dotkla na tých najdôležitejších bodov kvôli času. A ako som povedala, že to je len časť toho, čo robíme. Taktiež treba povedať, že my naozaj sa zamcielujeme na rôzne podniky, veľké, malé, ale naše malé a stredné podniky určite budú musieť môcť mať prospech z rôznych iniciatív, ktoré pripravujeme. Pripravujeme takisto aj e, iniciatívu pre startupy od jesenie tohto roku. Na budúci rok by sme chceli pripraviť úplnú politiku pre, pre úplnú stratégiu pre priemyselnú politiku. A ako sa pamätáte, minulého roku som zaslala list členským štátom o priemysle. Tohto roku máme tu digitalizáciu priemyslu, to bude tá inteligentná časť. Na jeseň budeme e, to skúmať z pohľadu energetickej únie a budeme sa sústrediť na čistý priemysel spolu s obehovým hospodárstvom. A potom budúci rok si myslím, že budeme veľmi dobre pripravení na pripravili z tej v takej vyčerpú komplexnej politiky, pretože všetky tieto veci do se, budú do seba zapadať a budeme nám, budem nám poukázať na to, ako môžeme situáciu zlepšiť na bližších dekádach. Takže ešte možno posledné slovo. Chcela by som povedať niečo k tomu, čo sa udialo pred dvoma dňami v Spojených štátoch, e, strelba v Orlando. E, myslím, ja som už aj včera, alebo aj predvčerom sa vyjadrila, ale naozaj chcela by som vyjadriť sústrasť obetiam a príbuzným Viem, že tento výbor nerieši smernicu o strelných zbraniach, ktorý komisia navrhla pred šiestimi mesiacmi, ale aj tak som chcela upriamiť vašu pozornosť na jednu vec a to je tu návrh na zákaz najnebezpečnejších poloautomatických strelných zbraní, ktoré dnes sú k dispozícii e, civilistom na báze určitého schválenia. Ale takéto takýto zákaz e, voči tomu ešte stále veľmi veľmi silný odpor aj na rade, aj v tejto snemovni a ja dúfam, že by sme mohli sa dohodnúť e, pretože musíme zabezpečiť e, bezpečnosť našich e, občanov a zakázať tieto zbranie, ktoré nema, nepatria do rúk civilistom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka, za vašu prezentáciu. A teraz Môžeme prejsť ku koordinátorom a zástupcom politických skupín. Teraz e, pán Kalinš za EPP. Thank you very much. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem komisárke. Mám všeobecnú otázku. Počul som, čo ste povedali a to všetko znie dobre, ale viete, že máme stratégiu ktorú sme si vypracovali na splnenie 20-percentného cieľa reindustrializácie Európy a to sa týka pracovných miest a viem, že to je tiež vo vašej pôsobnosti, takže moja všeobecná otázka je, že ako sa nám darí plniť tento cieľ, či sa k tomu blížime, či sme ďaleko, aké sú výsledky toho, čo sa deje s tvorbou pracovných miest a koľko z toho bude v tom, čo sa nazýva tradičný priemysel a priemysel sa tak veľmi mení. Myslíte si, že túto definíciu bude treba prehodnotiť e, a že to e, nebude znamenať e, ocelárne, ale niečo iné. Takže moja otázka, aby som to zhrnul, že čo sa deje s tým 20-percentným cieľom pre industrializáciu Európy? Dan Nika. Ďakujem, kolega Danika. Ďakujem, pani komisárka, ďakujem, že ste prišli. Mám jednu pripomienku. Teším sa, že vás tu vidíme s nami. Po druhé, chcem vyjadriť eh, moju nespokojnosť tým, že mm, pracovníci DigiGrowth eh, sa nezúčastnili na rozprave o ETS. Všetky rozpravy boli včera zaujímavé a všetky otázky a odpovede k téme energia mm, boli eh, vyčerpávajúco prebraté. A prirodzene my nie sme tí, ktorí máme tie informácie z pozadia, k priemyslu a energetike a tá štúdia uskutočniteľnosti k téme energetiky hovorí o možnom naraste cien energie o 20 a e, bol stanovený však cieľ e, dosiahnuť zníženie týchto cien o 3 Takže sa vás musím opýtať, že e, myslíte si, že naši obyvateľia a Ehm, výrobcovia súhlasia s 20-percentným narastom cien e, elektriny. 60, 16 e, e, Európanov údajne žije v energetickej chudobe v EÚ. Po druhé, čo sa týka odburávania uhlia výroby energie z uhlia e, s za e, fondu modernizácie na odbrovanie e, na budovanie kapacít pre používanie uhlia na tzv. zelené spaľovanie uhlia. Ako sa to dialo v Nemecku za posledné roky? Ak nie, tak aké vidíte možnosti pre odbravanie uhlia e, a e, používania uhlia v energetike v Rumunsku a v Polsku, kde e, za ďalšie dva roky majú 120 tisíc ľudí prísť do pracovné miesta a nárast o 1% presahuje rast ceny 1 MWh o 1 euro. A potom som vám napísal niekoľko listov k ocelárstvu. Hovorili ste o nových meritkách, eh, benchmarkoch pre oceliarstvo. V vašom oznámení hovoríte len o tých najväčších, eh, najlepších 10%, ale my sme eh, nevedeli identifikovať týchto 10% oceliární. Mohli by ste nám tie oceliárne vymenovať, ktoré dosahujú tie mm, meritka, a čo sa týka mm, konkurenceschopnosti, e, že každý členský štát sa bude hrať podľa svojej konkurenceschopnosti a kolega e, Griffin e, ne, bude možno súhlasiť s tým, keď má Spojené kráľovstvo prispievať platbami nejakým ocelárňam v Rumunsku a čo sa potom stane? Majú byť tie britské ocelárne zachránené a tie rumunské zatvorené. Ešte som mal viac otázok k téme obchodovania s e, emisnými kvotami, ale žiaľ neprebehlo žiadne pripomienkovacie konanie, ako malo prebehnúť. E, možno, že e, by ste si museli stretnúť s stovkou navrhovateľov, aby mali pocit, že boli vypočutí. Pán Evžen Ďalej vystupí pán Evžen Tašenovci v mene skupiny EKR. Ďakujem, pane predsedo, a veľmi... Ďakujem, pán predseda. Veľmi si vážim tej možnosti v diskusiu na výbore s pani komisárkou. Ja by som sa vyjadril k trom veciam, ktoré považujem za dôležité a sama ste ich spomenuli. V prvom rade oceliarstvo. Hovorili ste o tom, že Čína nesplňa a že je problém, aby splnila štatút e, trhového hospodárstva, tr- ekonomického trhu, economy market. A otázka je, ako sa do budúcnosti s tým vysporiadať. E, verím, že na ďalšom zasadnutí budeme mať nejakú informáciu. No, považujem to za veľmi ťažký a zložitý problém pre oceliarstvo a kovospracujúci priemysel v celej Európe. A tu vo výbore sme sa o tom často rozprávali. Toľko k odsoliarstvu. Druhá vec, čo je veľmi zložitá téma, ktorú máte vo svojej pôsobnosti, sú vesmírne projekty ako Galileo a Copernicus. A moja otázka je, že ako vidíte istú stabilizáciu agentúry GSA, ktorá bude naberať na význame, pretože, ako ste sama povedali, sme zhruba v polovici vypuštenia všetkých družíc. E, tento rok e, na jeseň pôjdu ďalšie 4 družice do vesmíru a teda budeme v tej najdôležitejšej fáze uvádzania do života a ako sme spolu hovorili, je dôležité, aby došlo aj k personálnej stabilizácii v agentúre GSA a na druhej strane, ako vidíte vy, možnosť podporiť a viac rozvíjať čipsety, čipové sady pre Galileo, aby to bolo ekonomicky zaujímavé v najbližšej dobe. Posledná téma, ktorú ste tu otvorili, veľmi smutná udalosť v Orlande a s tým súvisiaca debata o legálne držaných e, zbraniach, automatických zbraniach, čo je veľmi zložitá diskusia, som si vedomý, aké aj politické rizika to predstavuje sa s tým vysporiadať. Na druhej strane ten návrh, ktorý bol predložený komisii, naozaj vykazuje veľa nejasností, ktoré môžu do budúcnosti vytvárať veľmi nepríjemné situácie a som presvedčený, že mnohé členské štáty majú tieto úpravy zvládnuté legislatívne. Otázka je, či sa tu nedostávame trošku do väčších problémov, ako, než ako by sme mali prebrať, prevz, prevziať dobré skúsenosti z legislatívy členských štátov, ktoré majú veľa vecí spracovaných e, v legálne držaných, v otázke legálne držaných zbraní či už sa týka ich znehodnotenia alebo ukončenia prevádzky a automatických zbraní. A to tento návrh nepresne vyjadruje a preto pri mnohých členských štátoch to vyvoláva mnoho otázok a ja sa pýtam, či ešte vidíte možnosť uplatniť tento návrh s najlepšími skúsenostiami členských štátov. Ďakujem pánu. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Sirikiotis Gue. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, najprv sa vám chcem poďakovať za vašu prezentáciu. Bolo to vyčerpávajúce, no veľa sme nepočuli k priemyslu a malým a stredným podnikom. Je to situácia, kde nastáva kríza práve v dôsledku tvrdej politiky úsporných opatrenia práve kvôli kríze a recesii. Práve na juhu dochádza k silnej deindustrializácii a fabriky zatvárajú dvere a je ťažké spúšťať nové investície, keď dochádza k e, prepušťaniu a potrebujeme e, nové iniciatívy, aby e, opäť došlo k konjunktúre a ďalej. Investičná stratégia sa zdá byť odpovedou na všetky problémy, ale to nie je v prospech malých a stredných podnikov, práve nie v štátoch, ktoré sa nachádzajú v dlhodobej recesii, pretože naražame na súkromné investície, a tam nastali ťažkosti. A Goe hovorí, že pri nás je nutné, aby boli e, k tomu pripojené verejné investície s podporou EÚ. A teda, že budú musieť byť prislúbené štátne investície a takto možno podporiť európsky priemysel. Doteraz sa veľa peňazí vydávalo aj z Európskeho podporného mechanizmu, aby sa podporil finančný sektor, sú, ale reálna ekonomika sa veľmi málo podporila. Pani komisárka, čo ste povedali, vesmírna politika a inteligentný priemysel, to je všetko dôležité. No, ide predsa o to, že naozaj potrebujeme podniky, ktoré budú tieto nové technológie využívať, ale tých štyroch štátoch EÚ e, dochádza k úplnej deindustrializácie a že osobitne malé a stredné podniky musia zatvárať prevádzky. Pre nás je dôležité, aby e, existoval konkrétny program pre podporu e, z tredného sektora. Vieme, že to je chrbtica priemyslu a tam potrebujeme impulzy pre rast a tam sa musíme pozrieť aj do pravidel predpisov musíme zabezpečiť, že stredný stav e, dostane ľahší prístup k financovaniu. Ide stále o to, aby sme preventívne konali a nie až následne. Nemali mali by sme až následne sa pokúšať e, nové pravidlá. Čo sa týka ďalších bodov, podporujem podpora reálnej ekonomiky e, chceme, aby e, komisia prijela konkrétnejšie opatrenia. A otázka je, aké e, upravia mm, predpisy na úrovni, aby sa Európsky kozmický program podporoval. Vy ste povedali, že počítate s opatreniami na ten program, ale otázka, aké konkrétne máte v pláne. A potom ďalšia otázka, aké konkrétne opatrenia chcete prijať, aby sa podporil stredný stav, aby mohla e, vzniknúť táva e, konkurencia, ktorá sa e, má teraz kvôli podpisu TTIP odborať, pretože táto silne zasiahne stredný stav. Ako chcete vyvážiť negatívne dopady tejto dohody? Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďalej, v mene, toľko boli e, vystúpenia v mene politických skupín a teraz ďalší rečníci. Pán Piper, prvý rečník. Ja, vielen Dank, Herr Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka stredný stav e, čaká na TTIP a e, môžem e, vás len pozbudiť, aby ste pri TTIP čo najrychlejšie pokračovali a aby ste dosiahli uľahčenie obchodu pre malé stredné podniky. Mám tri pripojenky. Jedna sa týka otázky hospodárskej súťaže voči Číne. Tam máme pri malých a stredných firmách obrovské problémy, či už je to z. Kermické priemyslo, alebo či sú to eh, špeciálne dodatelia pre hliníkarstvo alebo oceliarstvo. Eh, malé firmy si neveria a hovoria, že je tam dumping, dokážu to preukázať, ale konanie komisie trvá príliš dlho. A keď eh, to takto bude pokračovať mesiace, tak sa obávam, že v mnohých regionoch Európy kvôli tejto konkurencii z Číny. V mnohých malých a stredných podnikoch e, budú musieť zatvárať prevádzky, takže stačí sa, aby sa to konanie zrýchlilo. E, ďalšia otázka, energetická efektívnosť. E, v budúci týždeň budeme rozhovať o tom, či budeme mať cieľ úspory vo výške 40 To je skoro polovica spotreby energie a ja tu zastupujem tézu, že sa to týka malých a stredných firiem a ďalej e, k elektromobilite, k autám s elektromobilitou e, potrebujeme e, veľa, obrovské množstvo energie, ktoré bude musieť ukladať, takže 40 menej energie pre Európu, to znamená, my brzdíme inovácie, pokrok, a tvorbou pracovných miest a to by som e, rád počul vyhlásenie komisárky pre energiu. A posledná e, otázka, téma FC. A e, stredné podniky majú prospech z FC a ja som hovoril s ministrami hospodárstva a hovorí sa, že s podporou bankov sa majú dosiahnuť národné stimuly spolu s podpornou bankou a E, keď tieto projekty v Nemecku a Polsku, ktoré e, sa tam prídu, e, budú musieť sa vedieť o to uchádzať, lebo nikto nevie, čo je to FC v Nemecku, ale aby naozaj nikto nevie, že sa tam podporuje FC inovácia pre stredné firmy. Takže musíme sa zasadiť o to, aby to aj mohli v regiónoch vykonávať. Uh, Mr. Royle. Ďakujem, pán Royal. Pani komisárka, srdečná vďaka aj za mnohé činnosti. Ja chcem však eh, v jednej veci na to nadviazať. Eh, podpora priemyslu, to bola téma, ktorý mnohí kolegovia spomenuli, s nielen vlastnými opatreniami, ale eh, môže to znamenáť aj to, aby sme ich ochránili pred tým, aby mali príliš veľa regulácia, príliš veľa e, ťažkostí, prekážok a požadavek a spomenuli ste oceliarstvo a tam máme tú otázku Číny, otázky obchodu, ale tiež e, aj prostredníctvom nášho systému obchodania s emisiami e, sme im dali také ťažké podmienky, že ocelárstvo v Európe už skoro nemá šance. Podľa komisie sú nejaké šance, aby sme získali kolegov preto, aby si prehnotili, že či pri e, obchodovaní s emisnými kvotami nemôžeme tie podmienky pre tento sektor uľahčiť. Sú na to riešenia, napríklad e, aj e, opustiť ten cieľ ochrany klímy v tomto odvetvi, ale aj tak, že pri tých certifikátach, ktoré sa obchodujú a ktoré v skutočnosti vedú k finančným tokom do štátnych pokladní členských štátov e, túto hodnotu znižiť. E, ja viem, že rada nie je za to, ale bolo by um, múdre riešenie, keby komisia a parlament um, povedali, že predložíme návrh a pár bodov tam uh, odburáme a potom dáme viac priestoru pre tento priemysel, pre to odvetvie a to by bolo lepšie ako všetky tie reči, ktoré vedieme. Madame Werner. Ďakujem pani Werner. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda, pán, pani komisárka. Dovolte mi, aby som hneď položila otázku na tému Číny. Čína postupuje eh, vyloženie agresívne Napríklad nákup nemeckého výrobcu e, robotov Kuka, to je len jeden z príkladov a ja si myslím, že takúto priemyselnú politiku nechceme kopírovať, ale otázka je, ako s touto expanzívnou stratégiou budeme nakladať. Skôr by sme podľa mňa mali uplatňovať princíp vzájomnosti. Ak, čo si o tom myslíte? Ja viem, pani komisárka, že s ďalšími kolegami v komisii sa o tom e, budete rozprávať, ale mňa by zaujímal váš názor. Konkrétne otázka na tému železničnej dopravy a s tým súvisiaci priemysel. Minulý štvrtok sme to schválili príslušný dokument, od vás sme si nič nevypočuli čo kritizujem, pretože ste tam neboli ani vy, ani nikto z komisárov, ktorí ktorí by tomu aspoň čiastočne rozumeli. Nikto z nich tam nebol. Na to poukazujem kriticky. Lebo to istým spôsobom vyjadruje dešpekt k parlamentu a rada by som sa tiež spýtala, ako sa staviate k železničnej doprave, pretože ide o um, niekoľko tisíc pracovných miest. Nemôžeme hovoriť len o metalurgii, ale aj o iných sektoroch a ja by som rada vedieť, aby ste nám povedali, čo plánujete e, v tejto oblasti, v železniciach, či bude k tomu uznesenie a tak ďalej. Pani Toja. Dobrý deň, pani komisárka. Myslím si, že Komplexná celková priemyselná stratégia je naliehavá. Hĺbková stratégia a analýza to preukázala minulý rok. Zdá sa, ako keby sme za ten čas, ako pripravujeme túto stratégiu, strácame príležitosť napríklad e, ten je jediný, e, jediné okienko pre MSP v rámci horizontu 2020, veľká strata prostriedkov FC a MSP, e, výskum, vývoj, technologická inovácia, aby sa nám tieto výrobky dostali do e, štádia komercializácie, aby sa predávali. Napríklad v elektronike to je veľmi dôležitý nástroj, aby e, sme teda sústredili zdroje do výskumu, ale aby sa to celé finalizovalo do finálnych výrobkov, aby sa dostali na trh a keď e, očakávame túto komplexnú stratégiu pre priemysel, ako koordinujete alebo ako môžete koordinovať využívanie týchto rôznych nástrojov, ktoré by podľa mňa priniesli výsledok veľmi rýchlo. Problém oživenia priemyslu je veľmi vážny. Potrebujeme koordinované oživenie, potrebujeme priority, usmernenia. Spomínali sa tu železnice, aby sme uchovali naše líderstvo, pretože nástroje, ktoré máme k dispozícii, sa síce používajú, ale tak roztrieštenie a potrebujeme ich používať koordinovane. A ja by som chcela počuť niečo o tejto možnosti koordinácie. A čo by sme my ako v Európe. Mali by sme si stanoviť, aby sme dobehli tých, ktorí nás eventuálne už vo svete predbehli. Uh, you, Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Blanko López. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani komisárke za informácie. Rád by som nastojil na potrebe dosiahnuť pokrok v, prie, v industrializácii Európy stanovili sme si cieľ HDP 20 e, e, by mal predstavovať priemysel a to vyžaduje e, rozhodnú akciu zo strany komisie, aby sme našli nové príležitosti, nové uplatnenia na trhu, všetko, čo súvisí s komunikačnými technológiami a to, čo povedala pani komisárka, je veľmi dôležité, tiež čo súvisí s kultúrnym priemyslom, Napriek ekonomickým ťažkostiam tento priemysel vytváral pracovné miesta a tam treba hovoriť o duševnom vlastno, e, vlastníctve, o autorských právach a o spravodlivom odmeňovaní, pretože ak nemáme kultúrny priemysel, ktorý by podporoval tvorcov a teda ak nemajú e, spravodlivé odmeňovanie, e, tak sa nemôžu rozvíjať. Potom otázka údajov, je to príležitosť. Treba hovoriť o využívaní údajov, ale treba hovoriť aj o ochrane údajov a ako sa garantuje správne užívanie týchto údajov. Mnohí predrečníci e, spomenuli tému hrozby, oceliarstve Ako by sme mohli tento sektor podporiť z oči voči praktikám z predaja čínskej ocele? Mohol by som aj spomenúť ďalšie veci, ale myslím si, že povinnosťou komisie je ochraňovať sektory v ťažkostiach. Máme sektory, ktoré majú vysokú energetickú intenzitu a veľkú spotrebu energii, hliníkový, oceliarský priemysel a myslím si, že by bolo potrebné vytvoriť Európsky sociálny fond, aby existovali kompenzácie pre tieto sektory, pretože inak dochádza k nekalej hospodárskej súťaži v rámci samotnej EÚ, práve preto, že existujú členské štáty, ktoré majú vlastné zdroje, aby mohli pomáhať týmto firmám s vysokou spotrebou energii, iné nemajú, Taliansko alebo e, Nemecko. A to potom samozrejme vytvára narušovanie hospodárskej súťaže a to treba korigovať. Aj jedným spôsob je vytvorením Európskeho fondu pre takéto kompenzácie. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani Teresa Griffin. Ďakujem, Jiří. Ďakujem, pani Bienkovská. Poprvé, verím, že z hľadiska Veľkej Británie sa k vám čo skoro o dva týždne pridáme, pretože 28 členských štátov, ktoré budú spolupracovať, sa bude môcť Číne v oceliarstve vyrovnať. Vo Veľkej Británii sme boli svedkami miest redkár a iných, ktoré boli zdevastované. Odchodom takéhoto priemyslu neprichádza len miznutie pracovných miest, ale stráca sa aj distribučný a reťazec a miznú celé mesta. Pokiaľ ide o Čínu, tak sme videli znižovanie platov, noriem a sociálny dumping. A netýka sa to len oceliarstva, je to aj keramický, sklársky priemysel, prináša to nekalú hospodárskú súťaž, musíme konať kolektívne. Milióny pracovných miest v celej EÚ, nielen vo Veľkej Británii, sú takto ohrozené a tieto treba chrániť rovnako ako naše komunity. Pokiaľ ide o energetickú účinnosť, táto je, to znamená predovšetkým palivo a kroky e, treba urobiť e, pre tých najchudobnejších. E, hovoríme o 50 miliónoch občanov, ktorí sú vystavení energetickej chudobe. Chceme tým najchudobnejším pomôcť, tým, ktorí žijú v najťažších podmienkach. A ešte zopakujem, e, čo povedala Patricia. Zapojiť sa do priemyselnej politiky neznamená len výbory KULT, ITRE a ďalšie, ale je potrebné sa prepojiť a musíme chrániť to, čo v EÚ máme. Ďakujem, kolegovia. Edward Martin, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka. Čína nie je trhovým hospodárstvom, vy ste to práve potvrdili a znovu zopakovali a napriek tomu nás upozorňujete na to, aké je ťažké v komisii diskutovať o téme a aj 23. júla o tom budete diskutovať. A dovolte mi, aby som vyjadril moje, môj údiv, prečo tak neskoro, prečo až 23. júla viete, že už budú parlamentné prázdniny a nebudeme môcť zareagovať na to, čo komisia povie. A bude to možno až v septembri Vary nie je za týmto dátumom nejaká pasca, ktorú by eventuálne niektorí z vašich kolegov nám chceli nastaviť, ale my ako poslanci sme sa veľmi otvorene vyjadrili minulý mesiac. A to nie len my. Európske odbory, kde je viacero federácií, minulý týždeň v Madrine jednomyselne Destriol predstavuje 50 miliónov zamestnancov sa tiež vyjadrili proti tomu, aby sa Číne udelil štatút trhovej ekonomiky. Zajtra výbor regiónov bude tiež hlasovať o uznesení v tomto zmysle. Aj tam je výzva komisiu, aby tento štatút neuznala. Ak urobíme prepojenie medzi ETS, pretože o ňom hovoríme aj vás možno prekvapím tiež ja, ako bývalý oceliár by som povedal, že ETS je dobrá vec postupovať, aby priemysel nebol znečistujúci, e, je dobrý pre všetkých, pre budúcnosť, pre planetu, ale pre, e, pre občanov. Ale, to ale je dôležité, ETS bude účinné len vtedy, keď sa bude aplikovať na celej planete. Hospodárstvo je globalizované a možno by bolo dobré, že by komisári pochopili, že Európa sa nenachádza uprostred ničoho, a keď hovoríme o oceli, a to odpovedám pánovi Rojlovi, áno, môžeme urobiť akékoľvek legislatívne opatrenia. Nikdy nebudeme schopní bojovať, e, e, konkurovať predajným cenám čínskej ocele, ktorá je predávaná len za cenu prvotných surovín. Množstvo tón čínskej ocele sa dostalo do Európy a keď vezmeme 3 tony čínskej e, ocele, je to um, obrovský rozdiel, je to viacej ako 1 miliarda eur, ktoré strátilo európske hospodárstvo, uh, ktoré mohlo investovať do modernizácie MS. To je znovu uh, rada, aj niektorí komisári nič nehovoria. ETS sa aplikuje len na európsky priemysel. Tieto dve opatrenia by v budúcnosti by nás mohli postihnúť a mohli by sme sa ne veľmi draho zaplatiť. Ďakujem, kolegovia. Žiada si ešte niekto slovo? Nie, dámy a pani? Tak vás môžem poprosiť, pani komisárka, že by ste odpovedali. Pokúsim sa. Budem odpovedať po blokoch. To bude asi najjednoduchšie. a na čo nebudem vedieť odpovedať, tak zašlem písomné odpovede. Pokiaľ ide o 20 priemyslu ako podielu HDP, samozrejme EÚ týchto 20 ešte nedosiahne, ale o čo sa snažíme, a pani Griffin už čiastočne odpovedala na túto otázku, zbierame a dávame dohromady celú mozaiku, pretože priemysel čím ďalej tým viac závisí od doplnkových činností prostredníctvom inovačných informačných technológií a tak ďalej. A preto sa snažíme byť v tejto otázke digitalizácie priemyslu jednoznačný, pretože regulácia v rôznych oblastiach je kľúčová. Sú tu isté dlhodobé investície, na ktorých pracujeme a ktoré sú zásadného charakteru. Úplnú odpoveď nájdete v našej stratégii pre priemysel, ktorá vyjde budúci rok. Znovu budeme musieť vyhodnotiť priemysel služby, ako fungujú Zatiaľ je to tak, že v niektorých odvetviach 70-percentný podiel obratu predstavujú služby, napríklad automobil, automobilový priemysel 20 Teda jasná odpoveď zasnie budúci rok v tej stratégii pre priemysel. Nemôžeme neustále hovoriť stále o výrobe, o fyzickej výrobe výrobkov. Musí to byť komplexnejšie Energetika. Aj k tomu padlo viacero otázok. Poprvé, neprimeme e, nárast cien energií. Po druhé, hlavným cieľom únie pre energetický trh, a to je náš hlavný cieľ a som presvedčená, že klimatická politika nejde proti investíciám a proti vývoju v hospodárstve. Nemôžeme si dovoliť zabiť náš priemysel, ale zároveň si tiež nemôžeme dovoliť žiť v spoločnosti, kde sa nebudú rešpektovať klimatické ciele. Rada by som vám pripomenula, že ciele na vysokej úrovni a s tým súvisiace rozhodnutia sa príjmajú v rade a potom sa dostávajú do komisie. Navrhnutá revízia ETS na jún 2017 a teraz sa o tom diskutuje medzi legislatívnymi orgánmi a diskusia bude aj pokračovať a my sa budeme snažiť maximálne prispieť. Rovnako sme to robili aj v minulosti, keď sa pozriete na tie predchádzajúce návrhy, ktoré komisia predložila. A keď sa pozriete na to, čo sa teraz dostalo do rady a čo je výsledkom rokovaní, tak zistíte, že je tam podstatný rozdiel a to je naša zásluha. Ja viem, že to nie je postačujúce pre priemysel. Do obeda som mala niekoľko stretnutí so zástupcami odvetví, ktoré sú energeticky náročné a intenzívne a diskutovali sme o tom, ako by sme mohli lepšie koncipovať revíziu ETS. Chcem byť zastancom Európskeho priemyslu a sľubujem vám, že budem naslúchať všetkým partnerom a zúčastneným. Ako som už povedala, Európa si nemôže dovoliť vzdať sa svojho priemyslu, ale zároveň sa nesmieme vzdať ani našich ambícií. A tu trochu moju pozíciu mením. Nemôžeme sa vzdať našich ambícií zmeniť v iných oblastiach ani v oblasti klimatickej, pretože svet sa veľmi rýchlo mení. V roku 2030 bude svet úplne iný. Ja som hovorila aj o automobilovom priemysle v tejto súvislosti. My musíme prejsť týmto e, niekoľkoročným obdobím tak, aby sme to skoncipovali správne. Samozrejme, že musíme intenzívne uvažovať o energetickej účinnosti. Môžeme využívať iné palivá, môžeme kombinovať výrobu tepla a elektrickej energie. To všetko budeme prezentovať a bude sa o tom v rade diskutovať pridelovanie povoleniek v rámci ETS. To závisí od rozhodnutí Rady EÚ. Môže kompenzovať nepriame náklady, to je dobrý nápad, ale treba zabezpečiť rovnaké podmienky na jednotnom energetickom trhu. Aj to je zásadná vec. Určite bude veľmi zložité túto myšlienku v rade presadiť, to viem už teraz. Pokiaľ ide o oceliarstvo a Čínu, Mm, rozoberiem to spolu. Hovorili ste o iných odvetviach, o tom, že aj ďalšie sektory sa snažia brániť proti nekalým obchodným praktikám. Áno, je to tak. Musíme využívať všetky e, dostupné nástroje, aby sme chránili európskych výrobcov oceliárov a tak ďalej. Ja absolútne súhlasím s tým, čo ste v súvislosti s oceliarstvom povedali. Antidumpingové opatrenia a jednotlivé mechanizmy treba posilniť. Zvýšili sme ich počet. Ja viem, že ten proces je dlhý. Navrhli sme balíček pre modernizáciu nástrojov na obranu obchodu, ale teraz je to v rade zablokované. Včera som sa rozprávala s holandským predsedníctvom a treba povedať, že to je jediná vec, kde sa nám to nepodarilo posunúť vpred a presadiť, pretože veľa členských štátov sa e, stavia proti. Dokonca aj také členské štáty, ktoré hlasno hovoria o ochrane nášho oceliarstva, komisia sa snaží rovnako ako Európsky parlament a tým, že to, podporujeme to, aj rada je do celého procesu zapojená, ale ako som už povedala, nie všetky členské štáty súhlasia e, s našim prístupom. Urýchlili sme rozhodovací proces o antidumpingových nástrojoch. Teraz je to 6 mesiacov, pôvodne to bolo 9, ale to nespadá do mojej kompetencie. Obchod má v portfóliu iný kolega, ale snažíme sa to zrýchliť. Čína a, a štátu trhovej ekonomiky zatiaľ sa ešte o ničom nerozhodlo. Prvá výmena názorov v kolegiu bola k tejto téme. Komisári sa nezhodli. Vy poznáte môj osobný názor. Ja si myslím, že Čína trhovou ekonomikou nie je. A mali by sme sa zamyslieť nad nejakým sofistikovanejším riešením. Teraz môžem povedať jedine to, že musíme byť trpezliví, čo skoro sa predloží návrh komisie. A opakujem, moje názory na túto vec sú známe a o niekoľko týždňov sa budeme musieť dopracovať k nejakému kompromisu. Eh, on EFSI eh, eh, e and, and... Pokiaľ ide o FC a COSME, už vidíme prvé výsledky toho fondu. Čo sa dá použiť na priemyselné projekty? Ja som už povedala mnohokrát, že potrebujeme priemyselné projekty, nielen infraštruktúru. A členské štáty musia predkladať návrhy a ich predkladajú. Nie je pravda ich nejako veľmi veľa. Ale treba povedať aj to, že FC má túto možnosť pre malé a stredné podniky. Jedna časť peňazí môže ísť na malé, pre malé a stredné podniky, takže pre nich to je veľká príležitosť. Momentálne sa podpisujú zmluvy medzi národnými sprostredkovateľmi v rôznych členských štátoch ale tento proces sa už urychluje a infraštruktúra sa rozvíja rýchlejšie. A pokiaľ ide o kosme, Už e, pokiaľ je kozme, je to nástroj 8 miliard eur. Musíme podporiť e, viaceré dobré projekty, ale myslím, že žiaľ, možno, že to bude musieť nechať na budúci rok, ale budeme sa snažiť trošku preskúpiť nie to, akým spôsobom e, tečú peniaze, ale skôr vytvoriť ako tie kritéria pre príjemcov peňazí. Musíme sa skôr sústrediť na tú digitálnu inovatívnu časť nášho hospodárstva. Pokiaľ ide o železnice, To, čo ste povedali, pán Werner, to je dôležité, pretože pripravoval sa ten štvrtý železničný balíček, kde sa malo zabezpečiť eh, prechod, prechod k PPP, súkromno-verejným partnerstvám a to už je teraz eh, prevádzky schopné. Pokiaľ ide o zvýšenie našej konkurencie schopnosti a zvýšenie inovácií, už Môžem povedať len toľko, že som voči tomu otvorila a práca komisie bola predložená minulý týždeň na plenárke. Ako som povedala, všetky tie iniciatívy, teda ten presun na železnicu by mali teda podporiť e, zásobovanie cez železnice. Čo som ešte poň vynechala? Strelné zbranie. Návrh je postavený na najlepších riešeniach členských štátov. Diskusia teraz prebieha v Európskom parlamente a na Rade. A posledná rada 9. júna sa dohodla na všeobecnom smerovaní a ako vidíme, národná vnútroštátna legislama nepostačuje, čiže je treba e, využiť to, čo je momentálne aktívne v Európe a pripraviť z toho balíček. Myslím si, že je to veľmi dôležité, aká je pozícia Hunterov a ostatných, ale ja budem naozaj tlačiť, aby sme čo neskôr pretlačili tento balíček. Aha, e, benchmark on... Myslím, že to je asi všetko. Ešte tuto je tie benchmark k ETS. To máme, pripravuje sa spolu legislatíva pre, v rámci návrhu ITRE. Ako som povedala už predtým, jednoducho sme veľmi aktívni. Aj moje služby počas diskusí na úrovni rady a Tiež musím opäť povedať, a to som povedala už mnohokrát, že je veľmi jednoduché atakovať komisiu kvôli našim návrhom. Ale je treba uviesť, a každý to vie, že všetci vedia, že je tu množstvo sťažností k opatreniam, ktoré sa týkali e, obchodovania s emisiami systému ETS. Sú tam jednak klimatické, jednak aj kvôli dohode o zmene klímy z Parížska a tiež je tu aj záujem na vysokej úrovni z EU. Takže tam komisia v podstate len vykonáva to, čo sa na týchto úrovniach dohodlo. A ja si myslím, že je to dosť neférové voči komisii, aj keď musím povedať, že ja som vždy na strane priemyslu, aj keď si myslím, pravda, že svet sa mení a za určitý čas náš priemysel bude vyzerať úplne ináč v roku 2030. Myslím si, že spoločne s členskými štátmi musíme pracovať na takých stratégiách, ktoré ako zmeniť náš systém. A my to robíme v rámci našej v rámci našej energetickej únie. Ďakujem pekne, pani komisárka, za vaše obšírne odpovede na naše otázky, na pripomienky. Dúfam, že budeme môcť pripraviť eh, aj budúcu schôdzu, pretože budeme sa musieť pripravať na 2017 a mať širšiu diskusiu. Takže všetky tieto body boli dôležité pre nás. Ďakujem kolegovia za túto diskusiu. Všetko dobré. Čiže uvidíme sa ešte tohto roku určite, teda mali by sme sa vidieť aspoň dvakrát do roka. Ďakujem pekne. Um, dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegovia, ďalší bod programu sú priority výboru ITRE na rok 2017. Povedal som pred minútou, že mali by sme sa pripraviť na rok 2017. Máme tu program komisie, parlamentu, celý program Európskej únie na budúci rok, aj štruktúrálny dialog s komisármi. Ale rozpočet na rok 2017 bude veľmi dôležitý a máme výmenu názorov s pánom Jensom Gajerom, ktorý je spravodajcom výboru pre rozpočet a je spravodajcom pre rozpočet Európskej únie na budúci rok. Dear friends, if I may ask you, dear colleagues, if I may ask Uh, well, Mr. Um, De is together, but you would like to say something? Pán Gajer je prítomný, chcete niečo povedať? Mám tu jednu všeobecnú otázku, ale nechcem eh, narušovať program. Ale už tu Gajer nie je. Tak potom, keď tento bod skončí. Boris. A, a, a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 Veľmi často ale e, sa nám stáva, že nedostávame odpoveď na otázky a potom ja mám pochybnosť. Buď ja som nepoložila jasne otázku, alebo e, komisárka nepochopila, len toto som chcela dodať. Možno si môžeme myslieť, že komisári, členovia komisia a tak ďalej, experti, keď prichádzajú a my im kladieme otázky, tak by nám mali odpovedať. A keď sú tie otázky nie je jasné, tak by nám mali povedať, pani Latoja, otázka nebola jasná, zopakujte nám ju. Ja si myslím, že je to aj otázka rešpektu našej práce, našej účasti tu. Do budúcnosti, keď nám nebude odpovedať, neodpovedala pani komisárka ani vám, ani mne, ani ďalšiemu. Ďakujem. Uh, well, uh, uh as a matter of fact, I don't remember all... V podstate ja si všetky tieto otázky nepamätám, pretože pre mňa je preto veľmi ťažké povedať, že či boli zodpovedané úplne všetky otázky či, otázky, či nie. Takže je tu pomerne jasné, že na všetkých budúcich schôdzach, ktoré budeme mať s komisiou, tak v závere diskusie s pani komisárkou sa spýtam, či chcete ešte nejakú otázku e, odpoložiť, pretože nebola zodpovedaná a potom by bude jasné, pretože niektorí potom prosím vás musíte povedať, že e, chcete slovo lebo niekedy sa tu hlasíte vo veľkom, ale dnes nikto sa nehlasil ešte po, o, o slovo aj po poslednom slove komisárky, tak preto som na to nereagoval, ale v budúcnosti položím otázku ešte raz, že či ešte nezostala nejaká otázka nezodpovedaná, nie nová otázka, ale nejaká nová nejaká otázka, respektíve otázka, ktorá nebola zodpovedaná, takže ďakujem pekne, bol to um, dobrý návrh pre náš výbor. Ja viem, že nemáte, som to pochopil tak, že nemáte dostatok odvahy, aby ste tuto na mňa, uh, aby ste do mňa žiadala uh, otázky. Áno, poslankyňa hovorí, že sme sa poučila. E, takže rok, rozpočet 2017 Pozícia ITRE k mandátu sa udiala dnes do poludnia. Takže keď chceme prioritizovať bo určiť si priority, teda určiť si, ktoré sú najdôležitejšie témy, potrebujeme taký rozpočet, ktorý bude reagovať na tieto priority. Dovolte, aby som vám všetkým pripomenul, že komisia predstavila návrh rozpočtu 2017 1. júla, čiže o mesiac neskôr, než sa predtým očakávalo. Nový termín pre pozmenujúce návrhy pre výbor ITRE bude 5. júla o 12. Takže odkladáme aj diskusiu, aj termín sme posunuli a hlasovanie vo výbore bude 12. júla. Chcel by som sa spýtať, alebo vás požiadať kolegovia, aby všetky pozmenujúce návrhy, a mrzí ma, že to musím povedať, aby ste predložili po anglicky, ja, nie, že by som sa za to mal spravodniť, ale možno, že pre niekoho to bude spôsobovať ťažkosti, ja to chápem, ale nebudeme to vedieť preložiť, e, lebo na to na preklad potrebujem aspoň 3 týždne a to by sme nestihli. A v prípade niekoľkých dní, keď medzi termínom pre podkladanie návrhov a hlasovania potrebujeme všetky návrhy v angličtine, takže prosím, pripravte sa na to. Takže termín 5. júla 12 hodín. Dovolte, aby som teraz povedal, keďže nemáme veľa času. Prvý dialog teda 13. júla. A budú, budú tu aj všeobecné odporúčania, takisto tu bude aj e, výbor rozhodnutie výboru bude zahrnuté do nášho odporúčania, takže ešte stále je dôležité zahrnúť priority i výboru ITRE do tohto fajlu. Je to veľmi dôležité, preto je dôležitý tá diskusia vo výbore ITRE pre nás, pretože náš spravodajca by mohol toto využiť v rámci svojich odporúčaní aj v prvom trialógu. Takže teraz pán Gajer, dovolte, aby som vám rozdal slovo na začiatok našej diskusie. um... Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, v podstate vy ste veľmi dobre tú situáciu zhrnuli a v podstate mali by sme teraz už asi tak 3 týždne pracovať s návrhom rozpočtu 2017 aby sme rozpracovali návrh komisie pre tento rozpočet. Teraz e, odložila komisia predloženie návrhu rozpočtu o 4 týždne. Oficiálne vysvetlenie bolo, že komisia sa zaoberala kalkuláciou e, nákladov na utečeneckú politiku a že to je trvalo. Pre, toto bolo odložené na, vlastne to bolo 21. júna. Pre, alebo odložené. No už e, tiež e, je tu ešte otázka britského referenda. Takže v podstate možno myslím si, že komisia tu trošku zlyhala, ale ja tu nechcem nejako ironizovať. Pokiaľ ide o situáciu zo strany Európskeho parlamentu, to už vlastne takto od konca apríla. Bola tu jasná pozícia Európskeho parlamentu k očakávaniam v prípade rozpočtu. Máme naše guideliny, naše úsmernenia k téme. Prijali a som rád, že, my, že to získalo aj širokú podporu tuto v snemovni. A tieto usmernenia potom budú v argumentácii snáď e, budú nás teda sprevádzať do konca roku. Ešte rozpočet e, do rok 2016, ten, ktorý teraz e, vykonávame či implementujeme, tiež mal určité veľké výzvy, mal pred sebou. ja len hovorím o veľkých finančných potrebách vo, v rámci utečeneckej krízy, kategórie teda v oddeli 4, to je politika pre zahraničná politika, e, boj proti dôvodom utečeneckej krízy, potom oddiel 3, vnútorná politika, aby sa pomohlo členským štátom v tejto zvládaní migračných tlakov, takže boli tu veľké výzvy a tie všetky marže, ktoré boli, sú úplne úplne vyčerpané, už nie je žiaden nejaký priestor manevrovací, žiadne rezervy nie sú z rozpočtu 2016. A všetky tieto krízy už pokračujú ďalej. Musíme sa teda dívať aj do budúcnosti eh, týmto faktom. A Dá sa, že sa nám nepodarí, že sa vyrieši nejako veľmi rýchlo dôvod, e, prečo dochádza k utečeneckej vlne. Takže tieto veľké výzvy, ktoré pred nami boli v roku 2016, budú naďalej nás prevádzať aj v roku 2017 s príslušnými ďalšími požiadavkami na rozpočet. K tomu máme v Európe ešte aj ekonomickú krízu, ktoré nevšetky členské štáty ešte prekonali. A v tomto celkom prostredí môžem ešte poukázať na to, aké, v akom politickom prostredí e, vlastne to všetko vlastne podnikáme. Európsky parlament v rámci týchto finančných rámca má presadil osobitný finančný nástroj. A máme tu aj e, nedosúlad e, s radou, že či ten osobitný nástroj môže ísť nad, nad e, limit, e, na tú hranicu, čiže tu, čo sme vlastne my uviedli aj v e, nástroji ktorý sme schválili, teda po anglicky sa to volá, že above and beyond, teda prekročiť túto, tento strop e, rozpočtu v rámci strednodobého finančného rámca. No už a zároveň treba povedať, ale že vlastne e, by to nebolo by, teda, by to v poriadku, ak by to teda teraz parlament nepresadil. To je vlastne jedna vec. A druhá vec je, je to je otázka, ktorá sa už ale, ale blíži k každodennej práci tohto, na, tohto výboru. My ešte stále máme určité peniaze, aby sme mohli zabezpečiť záruky na EFSI. Čiže teda 3,38 miliard sme mobilizovali a, a tam máme trošku ešte priestor, kým budeme mať tých 8 miliard a tie budeme musieť ešte nájsť v budúcom rozpočte. Ja som ešte zatiaľ nehovoril vonkoncom o ďalších požiadavkách, e, ktoré tu budú, ja neviem, z Turecka a podobne a ďalšie výzvy, ktoré ešte na nás e, pri, pri, ktoré tam prídu. Z môjho hľadiska je stále e, výrazné, že E, tie prostriedky, ktoré máme na to, čo v Nemecku sa nazýva ako e, podujatie pri peknom počasí, to takže to, čo vyzeralo za politických podmienok 2013, dobre, ale e, vzhľadom e, na e, prebiehajúcu trvajúcu krízu a e, výzvy, ktoré z toho vyplývajú, je to teraz nedostatočné. To všetko sme zvoraznili v tých usmerneniach, my sme navrhli, aby e, Európska pridná hodnota v e, tomto rozpočte bola zvrazená, aby sme e, rozpočte prostriedky spojili s tými e, ekonomicko-politickými správami komisie a máme teda európsky ekonomický výhľad. Posledný bol z jesene 2015 a máme každoročnú správu raste a máme európsky semester a myslím si, že dobre by sme učinili, keby sme vytvorili viac synergii medzi rozpočtom a všetkými týmito eh, hospodársko-politickými nástrojmi, ktoré v tej správe sa predstavujú, aby sme eh, dosiahli lepšiu európsku pridanú hodnotu. Nehovorím napríklad, že tie odporúčania špecifické pre štáty z európskeho eh, semestra sa majú vybrať z toho, ale Európsky parlament sa odsudí na mlčanie, ale aby sme brali na vedomie e, prostriedky, e, ktoré z toho vyplývajú pre členské štáty, tak to je podľa mňa zmysluplné a to aj Európsky parlament e, rozhodol pre to usmernenie a ťažiska, ktoré vyplývajú zo stratégie Horizon 2020, nie Európy 2020, napríklad Európska iniciatíva pre zamestnanosť mladých, ktorá sa má ďalej rozvíjať a boj proti chudobe, ktorý je cieľom e, stratégie Európy 2020, e, hlavne e, pre deti. Tu máme dať šancu, aby to fungovalo a to je jediné, čo je podľa mňa uvedenejšie a to vyplýva z finančného toku rozpočtu a to je situácia z um, platbami a e, my sme e, pred sebou tlačili e, nedoplatky a teraz máme k dispozícii čerstvé peniaze, ale musím vám pripomenúť, že je medzera v rozpočte medzi platnými prísmi vo výške 907 miliard eur a záviskami asi, ktoré sú asi o 50 miliard vyššie. Takže keď to bude fungovať len vtedy, keď sa projekty e, nezrealizujú, ktoré sú vlastne politicky naplnené e, v rozsahu okolo 50 miliard eur. Ale e, ak máme e, počítať s zlyhaním takého veľkého investičného programu, čo robí e, rada, podľa mňa e, nie je správny politický prístup, takže nás tá nie situácia, že v roku 2017 to započítame, ale potom v ďalších rokoch tá resa likidea, ako sa volá technicky, takže táto vlna nezaplatených faktúr, ktoré sme mohli platiť s čerstvými peniazmi z minulého roku, že to bude naďalej rásť a preto my sa e, snažíme e, na základe e, tejto práce zostať rozpočet, ale teraz sa teším na pripomienky kolegov. Uh, uh committee... Rád by som začal s stanoviskom výboru, ktoré, ako som povedal, bolo odhlasované dnes ráno, takže dovolte mi to spomenúť pár bodoch, tých najkľúčovejších bodoch. V prvom rade chceme, aby sme chceli pripomenúť, že ktoré e, ITRE e, chce zabezpečiť, že tento rozpočet na rok 2017 bude uľahčovať rast, ktorý je udržateľný a e, múdry. To znamená, že isté dôležité financovanie je potrebné. A asi ten najlepší návrh je viacročné programy ako COSME, Horizon 2020, to je absolútne potrebné a sú s tým isté problémy z čas na čas s financovaním týchto programov. My sme vyzvali k eh, znovu založeniu rozpočtových eh, položiek Horizon 2020 a nástroja Connecting Europe, čo je veľmi eh, jednoduchá pripojenka. ENISA, Európska agentúra pre bezpečnosť sieti a informácií, a my e, máme na mysli digitálny spoločný trh a digitálnu úniu a NIC je e, veľmi dôležitá a e, kľúčová pre správne fungovanie nášho digitálneho spoločného trhu. V oblasti energetiky chceme e, naplniť e, vnútorný energetický trh e, a to je dôležité a dôležité aj pre naplnenie e, cieľov energetickej únie. Takže to sú projekty spoločného záujmu, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Keď sobrame k cieľu diverzifikácie energetických e, zdrojov a teraz e, dodávik aj tiež e, prepojiteľnosti v elektríne aj plynárenstve. Ďalšia otázka je ASRT, agentúra pre spoluprácu regulátorov v energetike. To je kľúčovo dôležité, keď Mám na mysli naozaj rozvinutý energetický trh a dostatočné zdroje pre ASR sa zdajú byť úplne potrebné. A to znamená obe tieto agentúry, aj ENISA, aj ASR. A tiež e, kladíme pozornosť na dôležitosť e, programov ITER a nastanú isté rozhodnutia v blízkej budúcnosti, keď budeme diskutovať s výborom pre roz, kontrolu rozpočtu o tejto téme o pár týždňov. No zdá sa aj tak, e, že je to dôležité a nemôžeme zanedbať túto tému. A pani komisárka, podpredsednička komisie, pani Georgieva povedala, e, že e, program rozpočet pre výsledky je dôležitý a čo to znamená v praxi pre politiku výboru ITRE? Mali by sme to lepšie pochopiť. A tiež synergie medzi Horizontom 2020 a všetky tými ďalšími rozpočtovými zdrojmi v oblasti výskumu, inovácie a osobitne synergia s tými iniciatívami pre múdru špecializáciu. A to by tiež malo mať odozvu v našom každoročnom rozpočte. Dôležité body sú spomínané z hľadiska výboru ITRE, o tom sme hlasovali dnes ráno. A teraz by som sa chcel vrátiť a vypočuť si pripomienky členov výboru ITRE. Kto chce povedať pár slov ktoré by mohli dôležité pre nášho hlavného spravodajcu. Pani Kapol, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať pánovi Gajerovi za jeho otvorené slova a za realistické zhodnotenie že čo sa, nám, e, čo sa nás čaká e, vo zvyšok roka 2016 a e, v rozpočte 2017 je dobré sa tomu postaviť realisticky a pragmaticky a nie je účelné, keď ostaneme len pri tých témach pre pekné počasie, ale je dobré, aby sme sa držali pri zemi a pri realite. A jedna vec je jasná a prečo to už tiež vysvetlil a spomenul že ten naraz za 50 miliard e, pri e, záväzkoch e, sa to všetko zníži vzhľadom na celok tých projektov, ktoré teraz máme v tom účelov orientovanom rozpočte, ktorý chcem predsedovať v výbore pre premysel, to znamená digitalizácia, energetika a ITA. Nemôžeme vychádzalo, to, že tieto záväzky sa e, značne znižia a práve naopak e, pravdepodobne asi bude nutné pre naplnenie digitálnej únie a energetickej únie osobne pre e, celú tú infraštruktúru, ktorá je na to potrebná, že bude treba ešte viac a nie menej. A preto si myslím, že tie výzvy sú veľmi e, veľké v strednodobom plánovaní. ITRE E, ukázal veľkú jednotu a predseda výborov ukázal, že e, dnes sme udelili mandát pre trialog a e, výbor vie, kam sa chce oberať a čo to stojí. A určite to niečo stojí, pretože je to orientované na výsledky a to určite aj v vašom výbore a ako vy to vyriešite, to budú veľké výzvy, k ktorým e, musí Európsky parlament e, učiniť dosť a odpovede na to ešte nemáme, budeme ich musieť nájsť. E, tam vám želám všetko najlepšie. Ďakujem, pán Maragal. Thank you, President. Um... Ďakujem, pán predseda. Môžem hovoriť po španielsky. Pán Gajer hovoril o oneskorení v spracovaní rozpočtu a prvých dokumentov komisie a e, zjavný vzťah e, tohoto neskorenia s britským referendum, e, napriek tomu, že niekto chcel to použiť ako utečencov na tento účel a to sa mi zdá, že e, nesprávne, keď sa používa utečenská e, kríza e, na e, vypočítanie oneskorení. E, tiež e, ticho a obozretnosť e, inštitúcií európskych e, súvisí s britským referendum, uvidíme to budúci týždeň, ale môže to byť opačne, že či naša nadmerná obozretnosť nebude kontraproduktívna z hľadiska spoločného záujmu zachovať Spojené kráľovstvo v EÚ. Pán Gar, myslím, že súhlasíme s tým, súhlasím s vašim nadšením e, e, pre e, výbor pre rozpočet a ja chcem len pridať pár úvah, ako už predseda výboru to spomenul v menej tre. Budúci týždeň, budúci rok budeme prehodnocovať viacročný finančný rámec a hoci je to aj z formálneho dôvodu, ale nielen z toho, e, by sa to e, malo e, naplniť a konkretizovať v rozpočte na budúci rok. Viem, že nás očaká ľahké vyjednávania v posledných mesiacoch tohto roku. Dúfam, že to urobíme dobre. A teraz je ľahké upadnúť do pokúšania, že predlžíme ten zoznam požiadaviek to všetko, čo povedal pán Buzek, eh, odvodnenie chcem pridať eh, k tomu eh, pár konkrétnych vecí. Poprvé, prechod v energetike to, trvá jeden rok, aby to malo pozitívny súvis v energetickom prechode a po druhé v oblasti cieľov EU 2020 musí sa tam objaviť aj inovácia ak eh, chcete eh, plniť eh, priemyselnú podniku s týmto cieľom, treba to posilniť tam. Po tretie, samozrejme, obnoviť Horizont 2020 a ten nástroj, súhlasím, ale po štvrté, jedna otázka, ktorá je otvorená, alebo ktorú otvorí táto debata, to je prednotenie viacročného finančného rámca e, na rozpočtu na budúci rok a e, to je tá známa otázka Grand to e, Naše stanovisko o tom hovorí pán Buzek Gajer veľmi jasne, že Grants je jedna vec a Lons je druhá vec. A každý pojem je niečo iné a mm, súhlasím, že treba hľadať synergie. To je slovo, ktoré je také moderné a určite bude treba to uplatiť na tú debatu, ktorú e, práve otvoríme medzi e, koheziou a konkurenceschopnosťou. Takže otvorme to, ale e, vedome a ambiciozne a otvorme to zodpovedne, hľadajúc novú rovnováhu, ale nie proti rozpočtu a nie, aby sme sa ľahko uchľavili k finančným nástrojom ako univerzálnej odpovedi e, na e, túto paradigmu. A e, prvý rok v FC, FC to nie je presne tak. Pokúsime sa o to. Predposledná vec treba nielen spomenúť, ale skonkretizovať COP21 ako e, prvý e, rok e, vstup do platnosti tých dohod. A určite musím pripomenúť, že že naša skupina bude aj zajtra hlasovať proti tomu stanovisku, napriek všetkým tým kompromisom budeme hlasovať proti tomu, pretože v prípade ITER nebolo pochopené naše e, kritérium e, a zodpovednosti a e, to oznámil aj Európsky súdny dvor a bol schválený pozňujúci návrh, ktorý podľa nás to zhoršuje. Ďakujem, pán Royl. Ja sa chcem poďakovať pánovi Garovi a najlepšie, aby sme jasne otvorene e, riešili tie otázky a keď e, beriem na vedomie, že 50 miliard e, sme mali o 50 miliard vyššie výdavky nadmerné, tak keď ešte budúci rok to môže znamenať pre nás dodatočné problémy, tak potom odpoveď na to môže znamenať alebo znieť len tak, že všetky rozpočty, ale osobitne e, rozpočet pre, e, výbor pre rozpočet e, musí myslieť na to, ako dosiahnuť úspory v rozpočte. Alebo ináč povedané sú úvahy o tom, ako vo veľkej miere dosiahnuť úspory, ako sa vyslobodiť z tejto pasce, lebo ináč to bude problém, ak som to pochopil. Siluaga. Ďakujem pán Benito Siluaga. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Teraz je na čase, aby sme debatovali o rozpočte na budúci rok a z nášho hľadiska je to dôležitá chvíľa, lebo môžeme si navrhnúť mnoho cieľov na budúci rok. No, eh, ak to v rozpočte eh, nebude zohľadené, tak eh, to bude len prázdne slova ten rozpočet je dôležitý nielen v otázke výdavkov, ale aj príjmov. A v tomto zmysle my sme za to, aby na jednej strane sme zvýšili rozpočet EÚ a na druhej strane, aby to bol prúznejší rozpočet, hlavne na to, aby e, riešil možné krizové situácie, ako tú, ktorú zažívame s e, utečencami. A e, časť príjmov tiež e, musí e, sa spodhať viac e, na systém, ktorý je progresívnejší, spravodlivejší a nemôže sa spoliehať na finančné nástroje a súkromné investície, ktoré sú závislé od prospechu pre zo pár účastníkov, a ktorí chcú robiť projekty pre svoj prospech a nie pre prospech pre občanov. A Tiež e, to musím dať do súvisu s, roz, o, s debatou o rozpočtovej kapacite, ktoré má EÚ, alebo s debatou o viacročnom finančnom rámci. To všetko bude súčasťou veľkého balíka e, vo veci e, výdavkov. Ako sme uvedli v pozúcich návrhoch a pri hlasovaní, myslíme, že je potrebné zachovať a zvýšiť rozpočet na investície. Ľutujeme, že prostriedky pre program Horizon 2020 boli znižené a myslíme, myslíme, že to je chyba, pretože zachovanie investícií do výskumu um, prináša pridanú hodnotu nášmu priemyslu, priemyslu, ktorý teraz potrebuje našu pomoc. A na druhej strane nesmieme ani zanedbať cieľ e, využívania produktívneho systému, ktorý je udržateľnejší pre našu e, planetu, ktorý e, musíme posilniť pomoc pre tento produktívny systém a pre obnoviteľné energie a nie faránske projekty pre budúce využitie ako je ITER alebo veľké plynovody, ktoré nie sú odvodnené na trhu s plynom, ktorý znižuje svoju spotrebu každý rok. Ďakujem, kolegovia. Kolega Gajer, nech sa páči. Vaše posledné poznámky, možno aj odpovede. Ďakujem, pán predseda. Stručne Vychádzajte z toho, že stanovisko a príspevky, ktoré ste poskytli, majú moju podporu, ak sa nevyjadrím e, vyslo, vyslovene z verby sproti. Záujmy vášho výboru sú mi veľmi blízke, možno bližšie než záujmy iných výborov, ale tiež je pravda. Spomenul to aj pán Royal. Je pravda, že každý výbor má celý dlhý zeznam svojich želaní, ktoré nám predkladá, všetky sú individuálne veľmi dobre odôvodnené, ale nemôžem vám slúbiť, že na konci rokovania bude mať pre každý výbor e, v, vo vrecku jednoducho vianočné darčeky. Patrím k tým ľuďom, ktorí si myslia, že politici majú hovoriť pravdu. Pán Royal, zásadný problém nespočíva v tom, že by sme nevedeli šetriť. Náš spod, e, problém spočíva v tom, že členské štáty najprv povedia v strednodobom rámci e, musíme mať menej peňazí, ale od roku 2013 s každou novou politickou výzvou potom vždy hovorí áno, tak ale to musí ísť z EU rozpočtu. No a čo to znamená? Predsa nemôžete zároveň hovoriť, že dostaneme menej peňazí a zároveň budeme mať viacej úloh. Jednoducho to nejde do určitej miery, to e, síce vychádza, ale e, potom to už jednoducho prekročí tú mieru a teraz sme už v tej situácii, že to nie sme schopní financovať. Jednoducho musia si členské štáty vyvodiť ten záver, čo chcú alebo čo nechcú financovať. Iná možnosť nie je. E, dostali sme od členských štátov úlohy, ktoré vyplývajú zo zmluv a z rozhodnutí rady a my s tým najlepším vedomím a svedomím sa snažíme týchto úloh e, chopiť a nebolo by zodpovedné z hľadiska rozpočtovej politiky povedať áno, že rada povedala, že 160 tisíc utečencov presídlíme, ale my na to nedáme rozpočtové prostriedky, pretože je možné, že nám to nevychádza. A koncom roka, keď tie prostriedky budú voľné, tak ich tam môžeme prerozdeliť, ale na začiatku Musíme byť seriózni a musíme správne hospodariť a povedať, čo z rozpočtového hľadiska možné nie je a nebudeme to financovať. Ak teda ex post budú nejaké nové prostriedky, tak ich môžeme presúvať, kde sú potrebné Vždy to tak aj robíme, ale potom sa dostávame do situácie, keď už je tých požiadaviek príliš veľa a nie je možné to nejakým spôsobom kreatívne vyriešiť. ITER. Práve tento výbor by som poprosil, aby ste boli pokojnejšie a uprinejší zároveň. E, v súvislosti s týmto projektom, a hovorím to tu veľmi otvorene, ho podporujem, ale je vo veľmi zložitej situácii, a to viedlo k tomu, že EP odobral absolutórium zodpovednej agentúre pre ITER. A ak teda sa spolu s komisiou zhodneme na tom, že ITER v roku 2017 potrebuje menej financí, než sa pôvodne plánovalo, a to preto, že je tam naozaj obrovské oneskorenie. A potom sa rozhodneme, že tieto peniaze ktoré boli pôvodne na ITER, odoberieme a budeme tým financovať niečo iné. To nie je prejavená nedôvera projektu, a to ani je ani začiatok konca, ale nie je to nič iné ako rozumné nakladanie s rozpočtovými prostriedkami, pretože ak vieme, že toľko peňazí na ITER nebudeme potrebovať, tak ich dáme niekam inám a pomôžeme ich zmysluplnejšie než a nechceme tento projekt zásadne spochybňovať a preto práve tento výbor prosím, aby si o ITERE diskutovali s menej predsudkami a už keď vy viete, že tento projekt bude potrebovať budúci rok menej financí, než sa plánovalo, tak vás poprosím, aby sa prijalo rozumné e, rozhodnutie z hľadiska rozpočtového a tie financie by sa presunuli inam tento projekt ako celok rozhodne um, neohrozujeme. Ja viem, že všetci sa so mnou nezhodnú, ale je možné presúvať prostriedky bez toho, že by sa porušovali nejaké tabu. Ešte jedna zaujímavá vec. Finančné nástroje nie sú riešením pre rozpočet. Je to pravda. V mnohých prípadoch sme predpokladali a nebolo to neúspešné, že ak sa nám e, v prípade e, finančných nástrojov sa nám podarí lepšie využívať peniaze, tak to aj funguje, ale upozorňujem a varujem vás. A hovorím mene mnohých odborníkov na rozpočet a pripomínam jednu vec. To, že je možné robiť pakový efekt nejakým spôsobom a financie navyšovať, to je OK ale pre mnohé členské štáty je to otváranie dverí do diskusie, či by nebolo možné tento rozpočet ešte ďalej znižovať. A preto vám hovorím, že už toho priestoru veľa nie je a nie je možné to stále tlačiť dole. Preto vás prosím, aby ste doma nehovorili niečo iné než tu v Bruseli. Teda ak sme toho názoru, že európsky rozpočet by potreboval nejakú ďalšiu podporu vlastné zdroje alebo a tak ďalej, alebo navýšenie príspevkov členských štátov, tak by som bol naozaj vďačný, keby ste túto informáciu posúvali aj do hlavných miest a do volebných okrskov, aby sme sa nesprávali ako predtým, keď sme hovorili, že áno, Brusel má strašne veľa peňazí. Ja neviem vôbec, čo s nimi. To je veľmi zlý prístup ktorý nás doviedol do veľmi zložitej politickej situácie. Nebol to jediný, ale bol to jeden z dôvodov. Ukazujte, že e, vďaka týmto financiám robíme veľa rozumných vecí. Pán predseda, ďakujem za vaše poznámky, kolega. To bolo pre nás veľmi dôležité. Bolo to veľmi vážne a zároveň aj veľmi úprimné vyjadrenie. Otvorenosť samozrejme medzi nami je kľúčová, dôvera tiež. Takže som presvedčený, že to, čo sme si vypočuli z vášho úvodného aj záverečného vystúpenia, bolo veľmi dôležité. Berieme to veľmi vážne vzhľadom na naše priority a čo je dôležité pre náš výbor. Znovu vám, ďak- vám ďakujem. A teraz ideme na ďalší bod programu. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu. Je to nové nariadenie. Po nariadení z roku 2010 a úvodom ak dovolíte, milí kolegovi, aby som povedal niekoľko slov o tejto téme, o návrhu správy. Práve sa preložila do všetkých jazykov, takže máte to k dispozícii na web stránke Európskeho parlamentu vo všetkých jazykových mutáciách. Čo je najdôležitejšie? tohto návrhu správy z môjho hľadiska. Ide o legislatívu, tému, tak je dôležité poznať, aký je všeobecný prístup. Ide o nové nariadenie, ktoré má tri body, ktoré neboli v predchádzajúcom. Ja spomenujem, spomeniem len tieto. Obe nariadenia, hlavne to posledné, sa mali založiť na trhových riešeniach, ktoré sú najdôležitejšie. A v tomto zmysle, zmysle sme naše stanovisko ani názor nezmenili. Je to samozrejme veľmi dôležitý prístup ako z hľadiska bezpečnosti dodávok v Lisabonskej zmluve. Článok 194 sa hovorí veľmi jasne. Bezpečnosť dodávok členským štátom je spoločnou zodpovednosťou samotného členského štátu aj EÚ ako celku. A teda poprvé regióny, Myslím si, že je to správny krok vpred. Ak by sme chceli uvažovať o úrovni EÚ a nie len o národnej úrovni, pre zabezpečenie našich dodávok, tak je aj nevyhnutné týmto smerom ísť. A je to v plnom súlade s našou zmluvou, ale aby sme mohli maximalizovať prínosy regiónov a by sme posilnili spoluprácu v regiónoch a aj pružnú spoluprácu členských štátov, tak som doplnil ešte koncept krízového koridoru dodávok. Rozvinul som to v spolupráci pre, e, s prevádzkovateľmi e, distribučných sietí a tiež e, v kontakte s komisiou. Tento koncept sa týka definície koridoru a toho, aby bola možná spolupráca pozdĺž týchto koridorov. Niekedy aj v dĺžke niekoľko tisíc kilometrov a to neznamená, že by sa museli stavať nové plynovody, Niekedy je potrebné urobiť len cezhraničné prepojenie, ale pravidlom ostáva zadefinovať existujúce koridory. A krizové dodávkové koridory sú pre niektoré členské štáty 1 či 2, ktoré sú pozdĺž trasy dodávky plynu a ich spolupráca môže obmedziť ich dopad počas zásadných kríz pri dodávkach plynu, teda minimalizovať dopad zásadných, prečo zásadných kríz. Mali by sme riešiť maximálny počet zložitých situácií vlastnými trhmi, ktoré budú dobre fungovať. Preto hovorím o zásadných krízach. Dôležitá otázka je solidarita každá krajina si musí urobiť domáce úlohy, aby bola odolnejšia, ale v extrémnych situáciách to stačiť nebude a preto by to stanovenie, ustanovenie o solidarite bolo zadefinované ako posledná možnosť. To znamená, že ze solidarity ako hodnoty prechádzame k solidarite ako právnemu mechanizmu. Navrhol som harmonizovanú definíciu, ktorá pokrie veľmi obmedzenú skupinu eh, spotrebiteľov plynu, veľmi obmedzenú skupinu a bude to rovnaké vo všetkých členských eh, štátoch. Ide o rovnakých spotrebiteľov, nehovoríme o rovnakom počte, preto tam je tam taká definícia, ktorá bude minimalizovať celkový počet takýchto spotrebiteľov. Po tretie, transparentnosť. úzko to súvisí s tým, čo poznáme ako plná dohoda účastných spolu s právom EÚ. Potrebujeme transparentnosť a povinnosť notifikácie v niektorých kľúčových prípadoch obchodných zmluv našich dodávateľov mimo EÚ, pretože hovoríme o dodávkach mimo EÚ, nie o našich interných. Zadefinoval som to a podobne ako komisia. Navrhujem nahradiť 40 spotreby 40 dovozu a vylúčiť krajiny z európskeho hospodárskeho priestoru ako našich vonkajších partnerov, pretože sú to naši partnery vnútorní sú, sú na rovnakých trasách ako my. To sú tie tri najdôležitejšie body a zmeny v porovnaní s predchádzajúcim nariadením. Ďakujem kolegovia. Tieňový spravodajca pani Griffin za SND, nech sa páči. Ďakujem, pán spravodajca, kolegovia. Ďakujem, chcem poďakovať Jeržimu za jeho inkluzívny prístup v práci so spravodajcami. Pohľad na udržateľnosť by sa mal posilniť. Energetická účinnosť a využitie obnoviteľných zdrojov sú kľúčové pre spotrebu zemného plynu a dovoz. Energetická účinnosť bude mať samozrejme vplyv na dodávku plynu a bezpečnostné analýzy by mali bradov aj energetické, aj strategické a teritoriálne ciele EÚ a voláme po takéto opatrenia. Nová plynová infraštruktúra by mala odrážať skutočný dopyt, aby sme zamedzili patovej situácie, aby sme využili zdroje. Uvítali by sme integrovanejší prístup medzi plynom a elektrikou. Bezpeč, v bezpečnosti dodávok a plne podporujem spravodajcov prístup v regionálnej spolupráci plynové koridory pri krizových situáciách, regionálny prístup e, národnú úroveň nenahradí, ten musí byť primárny, ale národný charakter dodávok. A riziko domino efektu pri zrušení dodávok si vyžaduje normy na úrovni EÚ v krízach to je veľmi dobrý príklad rozvoja energetickej únie a bolo by hambou narušiť užšiu spoluprácu v EÚ, aby sme zabezpečili bezpečnosť dodávok. Je potrebné ujasniť, že regióny nezabrania tomu, aby členské štáty spolupracovali s tými, ktorí sú mimo regiónu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz menej cer, pán Česák. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj e, spravodajcovi e, za predstavenie návrhu správy, ktoré, ako všetci vidíme, je veľmi rozsiahla aj e, veľmi väčšiná. A v pár slovami sa pokúsim predstaviť moje hľadisko k tomuto návrhu. Ja si tiež myslím, že hlavným cieľom tej správy má byť e, zvýšenie dolnosti e, regionov e, na obmedzenie dodávky, ktoré sú spôsobené tiež politickými vecami, tiež harmonizácia štandardov v oblasti dodaviek a tiež určenie ochraneného odberateľa a tiež e, zavedenie e, spolupráce medzi členskými štátmi e v prípade vzniku krízy a tiež zabezpečenie transparentnosti pri všetkých dlhodobých kontraktoch a dodávkach. A všeobecne podporujem prístup, ktorý zaujal spravodajca, čo týka doložského solidarity a regionalizácie. Niektoré regióny EÚ nedokážu si sami poradiť a to potvrdili aj zaťažové testy, ktoré vykonala Európska komisia predstavené riešenia, ktoré e, navrhol spravodajca tohto návrhu e, v prehodnotení e, naredenia svoj dobrú základ do diskusie v oblasti prosiedkov, ktoré možno na to využiť. Keď analizujem otázky v tejto správe, chcem povedať pár tém. Súhlasím s tým stanoviskom, že doterajší miera spolupráce medzi členskými štátmi nie je dostatočná, preto podporujem zavedenie posilných mechanizmov programu spolupráce, ktoré e, sľubuje okrem iného e, vymedzenie e, regionálnych skupín v rámci EÚ a hodnotenie rizika a plánov konania v prípade mimoriadných situácií výpadku, vypracovanie analýz na úrovni štátov a posilnenie predpisov, ktoré sa týkajú obrateného toku zemného plynu v prípade nastania krizových situácií a zavedenie solidárnych mechanizmov a tiež podporujeme iniciatívu zavedenia zásady solidarity do um, predpisov naredenia a um, ja si myslím, že uh, zabezpečenie bezpečnosti dodávky plynu ako spoločnú um, pôsobnosť medzi členskými štátmi a EU uh, musí uh, byť položené na zásade solidarity a podpory partnerov a chcem, aby sa začala diskusia o transparentnosti zmluv ako prostriedku pre um, podporu opravu bezpečnosti dotávok. Podľa mňa treba analyzovať všetky e, zmluvy e, z členských štátov EÚ aj s dodávateľmi z tretich štátov. Je určite viac oblastí e, tej správy, ktoré budú e, pre toto naredenie a preto e, ch, chcem predniesť pozornosť návrhy, ktoré e, budú smerovať e, na e, posilnenie naredenia v oblasti e, bezpečnosti e, dodávky plynu v EÚ. Rečníkom je pán Petersen za ALDE, ktorý nahrádza pána Teličku. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán spravodajca, vážený koleg, objaviť e, za pána Teličku by som sa vám chcel poďakovať za prácu aj návrh tejto správu. Bezpečnosť dodávok je naozaj e, dôležitá téma. Vy ste naozaj prijali strategický trh, e, prístup postavený na trhu a ten oceňujem. Najprv by som chcel zdôrazniť, že tu hovoríme o extrémnej situácii, teda, ktorej štatisticky dochádza raz za 10 rokov. Je to otázka riadenie krízy. Nie je to štandardný postup a v takomto prípade naozaj treba mať e, núdzový plán a v tomto prípade obsahuje aj princíp solidarity a mechanizmus, ktorými zabezpečiť, aby sa zabezpečili základné potreby pre domácnosti a základné e, sociálne služby. Chcel by som zdôrazniť, že súhlasím s vašim vnímaním e, mechanizmu alebo použitím mechanizmu solidarity ako posledným e, no, možnosťou. Avšak e, ja treba k tomuto pristupovať hľadaním možnosti na trhu až potom ísť ďalšiemu kroku, teda uplatniť mechanizmu solidarity takýmto spôsobom spravodlivá alebo spravodlivý alebo férový trh určite pomôže tiež e, riešeniu situácie. Ja si myslím, že je treba k tomu pristupovať strategicky, ale takisto by sme mali vyhodnotiť aj e, plánovanú budúcu infraštruktúru a myslím, že aj pán Talička sa teší na spoluprácu so všetkými spravodajcami v tejto dôležitej otázke. Ďakujem pekne, ďakujem pán kolegám. Teraz pán Javor, ktorý nahradza pána Turmesa. Ďakujem pekne za pána Turmesa, aby som predovšetkým sa chcel ospravedlniť za to, že nemohol dnes prítomný, prísť na dnešnú schôdzu. Takže ja vlastne posúdnem jeho slova Vytvorenie energetickej únie pred rokom sa malo jeden hlavný cieľ, posilnenie solidarity a dôvery medzi členskými štátmi. A v tomto ohľade návrh komisie k bezpečnosti dodávok eh, plynu je dobrý, eh, pretože pri tieto princípy sa pretavujú do konkrétnych operáckových mechanizmov. To nové nariadenie eh, zvýši dôvedu a, solidari- a preto, solidaritu do zákona my podporujeme prístup komisie a je dôležité zabezpečiť, aby geografický roz, rozsah e, regiónov bol vopred zadefinovaný, tak aby mohli členské štáty reagovať konzistentným spôsobom a pripraviť e, rizikové plány, e, núdzové plány a preventívne plány. Isté z, z, zásoby plynov nemali poznajú hranice a preto mali by mať členské štáty podobné scenáre v prípade nedostatkov zásob plynu. A je treba nájsť dostatočne robustný mechanizmus, aby sme zabezpečili princíp solidarity, aby bol efektívnym. Predovšetkým je tu treba zadefinovať jasne, že kto sú chránení zákazníci a tieto kategórie by mali byť obmedzené len na domácnosti, základné služby a zďalkové kúrenie bez možnosti prejsť na iné palivo. Podstatné takisto je, aby bol tu princíp solidarity dobre akceptovateľný a vytvoril jasný priestor, ktorý spomenie, že kto je a kto nie je chránený. E, takisto musíme zmysliť na jasné pravidlá náhrady škôd alebo kompenzácií, tak aby E, musíme zabezpečiť, e, aby sa mohol presmerovať plyn k, e, k, k, do tej krajiny, ktorá má nedostatok plynu a potom treba presne učiť, že kto za toto zaplatí. A tento návrh je trošku vágny v tejto otázke. Ďalšia vec, čo nám chýba v komisii, je ešte že energetická efektívnosť úplne vypadla z textu, čo je úplne zvláštne. Myslíme si, že energetická efektívnosť a úspory v nej sú najdôležitejšími opatreniami pre zlepšenie bezpečnosti dodávok. Naredenie takisto by malo do úvahy, aké sú existujúce, aký existujúci dopyt po plyne a tiež by e, podľa toho sa mali pripraviť aj e, plány hodnotenia rizik a pripraviť preventívne akčné plány. Ďalej rozvoj bioplynu je dôležitým príspevkom, pretože priamo znižuje našu závislosť od dovozov. A to by malo byť tiež lepšie alebo viac spomenuté v texte. Ďakujem. Ďakujem pekne. Predseda, teraz kolega Benito Ziluaga. Ďakujem pekne. Hlasím sa opäť o slovo. My nie celkom súhlasíme s stratégiou komisie pri otázke plynu a v podstate aj z, e, návrh správodajcu je dosť e, podobný, aj keď obsahuje určité e, trošku odlišné názory, ale nemôžeme s touto správou súhlasiť. aj keď vítame ochotu správodajcu vymeniť si názory alebo nechať sa ovplyvniť. A všeobecné myslenie komisie v prípade stratégie pre plyn, tá v podstate je postavená len na mechanizme fungovania trhu. A je to, má, byť, má to byť predovšetkým trh, ktorý má tú krízovú situáciu riešiť. Ale my si práve myslíme, že v naliehavej situácii by to nemal byť trh, ktorý by toto mal riešiť. A pokiaľ ide o emisie plynu, nesmiete zabúdať na to, aké to má dôsledky Ďalej, pokiaľ ide o návrhy v rôznych e, regiónov plynu, to takisto bude mať aj vplyv na infraštruktúru, pretože bude musieť e, sa prepojiť e, infraštruktúra, pričom sa to vlastne posúva akoby do určitej slepej uličky, pretože to stále tým pádom sa naďalej e, kladie dôraz na využívanie fosílnych palív. A my e, nespomínajú sa nové. A táto solidarita, alebo ten princíp či mechanizmus solidarity by mal byť zahrnutý e, do bežného štandardného modelu fungovania nie len v krízových alebo naliehavých situáciách. Takisto vítame aj tú novú definíciu chránených zákazníkov alebo chránených osôb, e, teda tieto domácnosti a podobne, e, ako to spomínal aj spravodajca pred chvíľkou. Čiže teda, ktoré osoby sú tými, ktoré majú mať e, byť predmetom týchto opatrení. Ale tiež sa nespomína vonkoncom nič, aké opatrenia sa majú prijať na to, aby sme mohli byť menej závislí od dovozov. Ďakujem pekne teraz pani Kapel. Ďakujem pekne pán predseda. Vlastne tie tri hlavné body, ktoré sú v návrhu komisie, o tom sa vlastne už hovorilo to sú tie legióny, trans, e, solidarita a transparentnosť. Nuž, pokiaľ ide o kritéria e, na definovanie krité, regiónov, e, to treba veľmi správne urobiť e, pretože tu napríklad existuje región severo-južný od Belgická až po Portugalsku, to je región, alebo tu je Rakúsko s Talianskom a Slovinskom pričom tam napríklad je veľmi málo infraštruktúry, tak ja to nepovažujem za rozumné. Myslím si, že mali by sme k tejto téme pristupovať bottom-up, teda od zo spodu nadhor a vlastne vy ste aj toto navrhli v prípade tých emergency corridors, teda tých naliehavých koridorov, aby sa využili koridory, ktoré sú v jednotlivých regiónoch, ale myslím si, že ten pojem región, tak ako je, to je tu použité, to je čosi nie je celkom v poriadku. Jednoducho má to byť teda stratégia, má to byť štruktúra, ktorá, e, pre ktorú bude pripravená e, príslušná stratégia. A potom ďalší bod teda je tá solidarita. A ak by táto mechanizmus solidarity má byť teda tým Lazarus tou poslednou možnosťou, ktorá sa oplatní, tak potom treba presne zadefinovať, a kedy to je ten prípad, kedy sa to môže spustiť, ale potom to musia dodržiavať členské štáty, alebo že keď to nedodržajú, tak potom nie je možné spustiť tento mechanizmus. Čiže tie no, normy sa paliv dodávky musia byť dodržajované. a ak nie, tak musia byť aj k tomu príslušné sankcie. A potom otázka transparentnosti. Myslím, že tu ide aj e, reporting, tu sa jasne hovorí, že presne treba pripravovať správy, o čom majú byť správy, e, koľko, čoho, kedy, ako dlho to trvalo a minimálne množství a podobne. Všetky tieto údaje jednoducho musia byť e, uvedené, to je je v poriadku. A potom jedna vec, o ktorej sa nehovorila, sú ešte úloha národných kontrolných a regulačných orgánov. Tí majú množstvo údajov a tu tiež e, je aj jedna e, podmienka 29 e, a 39, kde tak ako je tu vlastne návrhu, aby, aby bol ten, ktorý dodáva plyn, bol zodpovedný za infraštruktúru. To nie je v poriadku. Myslím si, že práve dôležitejšie úlohou takisto by malo byť aj prepojenie medzi členskými štátmi. Ďakujem pekne teraz pani Toja. Toja. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať eh, za tú, za túto strategickú eh, prácu, aj pokiaľ ide o otázku energetickej bezpečnosti. A práca, ktorú sme vykonali v našej skupine eh, dôkladným spôsobom a chceli sme nájsť najväčšiu zhodu. Chcela by som vyjadriť poďakovanie za túto prácu, pretože pracovali na tom aj tí kolegovia, ktorí pracovali aj predtým ešte pod vedením pána Vidala Kvadrasa o predchádzajúcom legislatívnom období vedia, ak dôležitá otázka je zabezpečenie bezpečnosti dodávok. Čiže takisto je veľmi dôležité, aby to, čo máme, čo nám umožní zabezpečiť tú bezpečnosť, to je to je vlastne princíp solidarity, to je v poriadku a ten sa stáva vlastne už e, aj e, jasnou požiadavkou, ktorá bude jasne zadefinovaná a takisto budeme mať jasne zadefinované, čo predstavuje toho, toho chráneného spotrebiteľa, tak aby sme vedeli, pre koho zabezpečiť tú bezpečnosť a čo, sa, čo je predmetom tejto solidarity. Potom potom my, sú tu ďalšie veci, ktoré my sa budeme snažiť my pozmeniť možno pozmeňujúcimi návrhmi, pretože tá regionálna spolupráca by nemala byť niečím, čo by mala nahradiť eh, vnútroštátnu bezpečnosť alebo tú bezpečnosť dodávok, eh, na ktorú majú jednotlivé štáty, pretože jednotlivé štáty majú prijaté svoje vnútorné plány, naliehavé preventívne plány a podobne núdzové. Takže to by malo byť, e, e, to by nemalo teda nahrádzať e, to, čo majú členské štáty na tej svojej vnútroštátnej úrovni. To je jedna vec, ktorá to musí byť ešte objasnená. A potom je tá otázka toho regionálneho zoskupenia, alebo tých regiónov. To je tá koncepcia, ktorú my potrebujeme, ale nie je celkom jednoduché mať takéto regióny od severu na juh. nemôžeme byť e, takýto úplne prístup, e, prí, prísny, aby sme mali e, také aby, kedy, máme mož, alebo kedy bude možné spustiť fungovanie mechanizmu solidarity. Mala by to byť aj možnosť e, napríklad pre krajiny, ktoré sú na hraniciach EÚ. Sú tu napríklad e, krajiny, ktoré sú oddelené nejakou treťou krajinou od ostatnej časti EÚ, napríklad Švédsko. Tiež nesmieme zabúdať aj na tie tranzitné krajiny, aby sme tu nestracali E, pretože nezabúdajme na ten mechanizmus solidarity. Napríklad je tu aj Švajčiarsko, ktoré tiež spolupracuje aj s európskymi krajinami. E, na tieto aspekty nesmieme zabúdať. ako už tu bolo povedané, otázka sieti a pre, existuje, prepojenie existujúcich sietí. A neviem, či tie krízové koridory, či to nahradí to, o čom vlastne ja hovorím, ale máme tu určitý čas na predkladanie pozmenujúcich návrhov, takže budeme pracovať naďalej na tom, aby sme vlastne posilnili toto, roz, e, toto nariadenie čo najviac. Ďakujem pekne teraz pán Balčitis. Ďakujem. Ďakujem. Ypatingai jūsų paminėti trys pagrindiniai akcentai, kurie atvaizduojame naujame dokumente. Tak ďakujem za vypracovanie tejto správy. Hovoríme o novom nástroji a myslím, že všetci členovia nášho výboru, ktorí pracovali už niekoľko rokov na týchto otázkach, tak vedia, že situácia nie je veľmi potešivá. Regionálna spolupráca to je pekná vec, ale hovorím, musíme hovoriť predovšetkým o trhoch a niekedy sa hovorí len e, o ziskoch. A práve táto regionálna spolupráca, solidarita nebudú môcť vždy veľmi dobre fungovať, pretože členské štáty sa snažia obísť určitú našu vôľu alebo návrhy komisie, pretože to je prirodzené, pretože hovoríme nielen o infraštruktúrach, ale aj o konkurencieschopnosti každého členského štátu a ak tento zníži svoju konkurencieschopnosť kvôli solidarite, tak stráca financie a potom občania tohto štátu nebudú veľmi šťastní, keď sa dozvedia, že z úvodu XY sme museli sme uh, podporiť e, jeden, dva či tri členské e, susedné štáty. A, preto si treba položiť otázku, kto je za to všetko zodpovedný. Už niekoľko rokov hovoríme o vytvorení energetického trhu a teraz sme takúto, máme takúto situáciu. Vybudovali sme terminál pre e, skvapalnený plyn. Ja sa teším kvôli Švajčiarsku. Švajčiarsko je v centre Európy môže využívať infraštruktúry iných štátov, ale sú členské štáty, ktoré, majú, ktoré nemajú rovnaké možnosti a teda treba veľmi jasne povedať, že aby sme zabezpečili bezpečnosť dodávok, tak Európska komisia musí byť zodpovedná za všetko. A ja si myslím, a ja vás v tomto bode, pán predseda, podporujem a ešte k plynu. Pred niekoľkými týždňami sme v našom výbore diskutovali o správe Dvora auditorov, ktorá analyzovala súčasná situáciu a e, hovorilo sa o alternatívach e, zdrojov e, dodávok eventuálnych nových plynovodov a ropovodov a znovu budeme závisiť od iného dodávateľa. A táto závislosť môže trvať 40-50 rokov, možno aj viac. Takže otázka plynu by sa mala prediskutovať spoločne aj s otázkami dodávok elektriny, pretože v prípade krízy môžeme síce orientovať náš priemysel k presným konkrétnym rozhodnutiam, keď sa používa elektrika, ktorá je lacnejšia než plyn v niektorých prípadoch, ale to by nám ušetrilo zdrojov, boli by sme menej závislí a mali by sme viacej možností v dodávkach. Podporujem vašu správu, pán predseda, je oveľa lepšia ako pôvodný návrh komisie. Thank you. Uh, Mr. Gjurk. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pán Gjurk. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať sa za otvorenosť a ochotu spolupracovať e, voči spravodajcovi a chcel by som mu zároveň poblahoželať tejto správe. Určite nie je to žiadna e, pochybnosť o tom, že e, bezpečná dodávka plynu aj v krízovej situácii je našou prioritou a vlastne sa to preukázalo ešte v roku 2006, keď bola táto kríza a práve aj v súvislosti s týmito krízami musíme povedať, že e, toto nové naredenie nesmie byť záťažou, ale práve riešením. Na toto by som tiež chcel poukázať. Pokiaľ ide o posilnenie spolupráce, v osobitnej situácii medzi členskými štátmi. S tým súhlasím, ale ja si myslím, že takáto spolupráca by mala byť naplánovaná zo strany členských štátov. Nie je možné natlačiť takúto e, spoluprácu alebo nanútiť členským štátom takúto spoluprácu a národné plány by, boli, by sa mohli trošku skoordinovať a tým by sme mohli lepšie dosiahnuť naše ciele. A určite je tu dôležitá takisto aj flexibilita. To ďalej, pokiaľ ide o uplatňovanie mechanizmu solidarity, mm, je tu, je tu musí byť splnená podmienka, že členský štát vlastne vyhlási svoj e, akoby výnimočný stav, že už nemá dostatok e, zásob. Môže to takým tak to vlastne by bolo treba zodpovedným spôsobom regulovať aj infraštruktúru. Alebo to môže byť aj prípad, že členský štát si nesplnil svoju úlohu. A po tretie dôležité je mechanizmus solidarity treba vnímať tak, že je treba rozdeliť alebo vzdielať záťaž rovnomerne. E, tiež musia byť aj také rámcové podmienky, ktoré nebudú niekoho znevýhodňovať alebo niektoré členské štáty a musí byť tu aj systém pre kompenzácie alebo systém kompenzácií. Predseda, ďakujem pekne za vaše pripomienky. Ešte tu máme zástupcu komisie, pán, DG, pán komisie z DG Energii. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Buzek, vázení poslanci, ďakujem za to, že ste nás pozvali dnes popoludní k rozprave o nariadenie o bezpečnosti dodávok. A ako spomínali viacerí poslanci, my vnímame toto nariadenie ako to harmonickú súčasť energetickej únie a to zahrania aj energetickú efektívnosť, opatrenia v oblasti um, klímy, všetko to musí zapadať do 2020-2030 a jedným z najdôležitejším nástrojom eh, energetických dodávok je aj energetická eh, bezpečnosť dodávok, aj energetická efektivnosť. My to všetko uznávame a to všetko je súčasťou celého návrhu. A po druhé, myslím si, že Naozaj by sme mali zdôrazniť e, potrebu alebo dôležitosť vnútorného trhu, ktorý je hlavným nástrojom. Trh musí fungovať, e, tam nie je možné akýkoľvek kompromisy. My musíme naozaj tlačiť aj členské štáty, aby k tomu sa posunuli k tretiemu balíčku. Avšak samotný trh nepostačuje vo všetkých prípadoch, ako aj pán Buzek na to poukázal. Máme tu doteraz taký ten národný prístup alebo vnútroštátny štátny prístup a potrebujeme regionálny prístup. A nestačí mať len analýzy a mať národné opatrenia. Potrebujeme aj cezhraničné opatrenia, je to veľmi užitočné, aby tu, tu mali dobrú analýzu vopred, tak aby tie eh, eh, núdzové dodávateľské koridory tie musia zohrávať dôležitú úlohu, ale eh, musí sa by určiť, odkiaľ bude prichádzať potre- pomoc, keď bude potrebná a nemá to byť vnímané ako náhrada niečoho, čo chýbalo, ale to má byť ako doplnok. Čiže nesmie tu, nemôžeme súhlasiť s tým, že by sa tento mechanizmus používal ako, ako náhrada niečoho, čo neexistuje, len ako doplnok krízovej situácii. Ďalej, komplementarita je kľúčovým slovom, čiže musíme e, zabezpečiť to, aby členské štáty dokázali vyvážiť e, svoje potreby a e, vytvorili určité synergie, preto máme menšie skupiny krajín, lebo keď budeme mať veľký počet krajín v jednom regióne, nič sa neudeje a stratíme tú dynamiku. Takisto potrebujeme stabilný rámec hneď od začiatku, aby sme umožnili legisla, teda zákonodarcov Európskeho parlamentu, ktorý teraz vlastne tvorí legislatívu, aby presne určila, kedy mali byť tieto skupiny. My to nevnímame ako prístup top-down. Eh, My to sa dá vidieť aj ako bottom-up prístup, len to o tom sa musí rozhodnúť teraz aj na rade. A členské štáty, ktoré sú v rade, tie musia sa rozhodnúť teraz, ako by chceli, aby vyzeral ten rámec a keď to ponecháme na neskôr, bude to neefektívne a povedie to len k strate času a v podstate my budeme si musieť e, opäť spoločne sadnúť zase neskôr a možno, že stratíme x rokov a len by sme diskutovali, že kto s kým pôjde do akého regiónu. To nepovažujeme za efektívne. A z tých európskych záujmov sme tu pripravili určité úlohy, teda tých peer reviews, tých porovnávaní, tiež koordinácie tých koridorov, e, zúčast, zúčastnených strán, priemysel, takisto toho, tých, e, toho priemyslu, ktorý ktoré je náročné na spotrebu energie, aby tiež určili, čo je dôležité v tých eh, plánoch, tak aby sa týmto nemaril vnútorný trh a aby tu bola transparentnosť a predvedateľnosť pre každého, čo sa deje aby každý vedel, čo sa deje, pretože často eh, aj čo sme sa dozvedeli od zúčastnených strán, že často je pre priemysel dôležité vedieť, čo sa stane presne, aby nebol nikto prekvapený, keď eh, čo si sa stane, pretože potom by mohol byť eh, trh vedený k tomu, aby odkladal niečo, čo už vlastne mohlo byť aj riešením skôr. Solidarita to je veľmi dôležitou inováciou a ako povedal aj pán Buzek, vlastne transformuje vlastne túto hodnotu do konkrétneho opatrenia. Určite to musí byť ale mechanizmus, ktorý sa používa len v poslednej ako možnosti. A tiež ehm, je potrebné, aby tu boli zohľadené aj administratívne právne aspekty, vrátanie e, odškodnenia alebo kompenzácií. Tiež v rámci tej koordinačnej skupiny pre plyn budeme pracovať ďalej na detaily, aby sme tiež pripravili aj určité možno usmernenia, ale nemyslím si, že by sme mali mať jednotnú harmonizovaný, jednotný harmonizovaný rámec na európskej úrovni. Ďalej, pokiaľ ide o transparentnosť, my sme sa snažili nájsť rovnováhu medzi tými najdôležitejšími eh, eh, kontraktmi, ktoré by mali byť eh, identifikované v rámci vyhodnotenia rizík, tak aby sme napravili akékoľvek eh, eh, reštrikcie či obmedzenia, ale musíme eh, tu zabezpečiť pravidla VTO, aby sme sa vyhli diskriminovaniu niektorých firiem, ktoré sú buď v EÚ alebo mimo nej, pretože ak by sme porušili pravidlo VTO, to by sme mohlo tiež byť vnímané ako porušenie právnej istoty. Ďalej tu máme tiež e, vzájomný záujem, čiže tu nie je iba pomoc z jednej strany EÚ e do energetickej komunity, je to opoč- oboma smermi, e, majú sa navzájom posilňovať a majú sa vyhýbať takým opatreniam, ktoré by podkopávali našu bezpečnosť dodávok a preto máme veľký záujem spolupracovať intenzívnejšie než doteraz a v neposlednom rade to prepojenie medzi plynom a elektrinou, to je určite vidíme. A tiež je dôležité, aby tu bol aj e, ten kritický systém e, prepojenia medzi týmito dvoma palivami. A ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne všetkým, hovorí pán predseda. Na Európskej komisii je jasné, že dohoda VTO a všetky pravidla VTO tie sa, sú absolútne, alebo ich dodržiavanie to je absolútne nevyhnutné. Ale myslím, že tu existuje všeobecná podpora návrhu správy. Ste očakávame, že budú predložené pozmeňujúce návrhy. Ako zvyčajne ďakujem pekne za túto správu aj za tie ďalšie doplňujúce návrhy. Ja som ich všetky nemohol vymenovať e, vo svojom úvodnom uvedení či vystúpení. E, Pani Griffin hovorila o nižšej závislosti, ktoré tam museli tam spomenúť, to je jasné. Spolupráca so susedmi, to je veľmi dôležité. A minimálne v prípade solidarity alebo mechanizmu solidarity aj v prípade tých núdzových dodávateľských koridorov Eh, pán Česák, tu treba odpremiť pozornosť na to, že tu nejde iba o všetky kontrakty, ktoré by mali byť určitým spôsobom zo strany komisie preskúmané, len tie najdôležitejšie. Ja som nehovorila, aby išlo o všetky kontrakty, len tie najdôležitejšie kontrakty dodavateľské. Pán Petersen, pán Telička, prístup, trhový prístup, jasne, to len môžem podporiť. Pán Jávor, E, kompenzácie, teda náhrada škôd. E, to bola otázka vlastne pána Turmesa. Nož, zatiaľ to nie je celkom presne zadefinované a potrebujem vašu podporu v tomto. Lebo toto je zatiaľ momentálne dosť veľký problém, ktorý pred sebou máme. Pán Balčitis vlastne spomínal aj rovnakú vec. Otázka kompenzácie v prípade solidarity. Je to teda tá posledná možnosť, teda aspoň dúfam samozrejme, že k tomu nikdy nedojde, že budeme uplatňovať tento princíp solidarity. Len ja si myslím, že keď budeme vynikajúco fungovať z hľadiska trhu a tak, tak to nebudeme potrebovať e, takúto e, túto poslednú možnosť, ale ak k nej dojde, tak samozrejme je to, musí to byť za úhradu. A posledná pripomienka pani Benito, pani Kapel, pani Dürk pani Toja, možno niektorí ďalší. To sa všetko týkalo regiónov. V rámci našich individuálnych diskusí aj s tými spravodajcami sme si vysvetľovali jednotlivé fakty, ale myslím si, že je dôležité e, postaviť sa za existujúci návrh komisie. A pouvažovať o členských štátov, o tých skupinách krajín, ktoré sú v týchto regiónoch a vnímať to nie len z toho národného prístupu, lebo ten národný prístup samozrejme je jasný, veď to je to aj v mojich pripomienkach. Každá krajina je to absolútne otvorené pre každý členský štát. Každý má svoj plán, ale keď začneme rozmýšľať regionálnym spôsobom, stáva sa to komplikované. Aj komisia povie, že je to príliš zložité prejsť z úrovne členského štátu na zrazu na rovno na úroveň európsku. Takže prejdeme cez medzikrok regiónov a je veľmi dôležité vnímať to aj takýmto spôsobom. Pretože keď začneme kombinovať tie národné plány, tak to bude veľmi ťažko, kde začať. Čiže to je to isté aj v našom prípade, tu poslanci v Európskom parlamente. My prídeme do parlamentu a musíme začať myslieť ako Európania. A každý z nás pritom má návrh, ktorý stojí za svojej vlastnej vlády alebo zo stáleho zastúpenia. My vieme, aké sú návrhy, ale my musíme hľadať európske riešenie, pretože keď budeme 28 návrhov z našich vlád a našich stálych zastúpení, tak sa k ničomu nedopracujeme. To sa nedá. Takže toto je návrh, aby sme zmenili náš prístup a ja nemám nič proti národnému prístupu na začiatku, ale členské štáty v rámci tej skupiny krajín musia začať jednoducho trochu inak rozmýšľať a netlačiť dokopy 4 či 7 návrhov, lebo takýmto spôsobom sa nikam nedopracujeme, nič nenavrhneme. Čiže toto je veľmi dobrý prístup zo strany komisie a so, teda ten systém operácie týchto členských štátov Takže keď máme návrhy z regiónov, pouvažovať o tom, ako ich prepojiť a aj by sme sa vyhli fragmentácii trhu. A ten prirodzený spôsob je tu ešte otázka trhu s elektrinou, potom má prístup, ako povedala pani Kapel. Samozrejme, že na trhu s elektrínou v tomto pohľade sme oveľa ďalej. Ale nie, tak, nie je tomu tak na trhu s plynom, čiže ja by som teda navrhovala, aby sme sa postavili za tento návrh e, kombinácie e, plynu z elektriny v prípade tých naliehavých e, kolid- alebo núdzových kolidorov solidarita, chránení zákazníci, transparentnosť. Hovorili ste o viacerých otázkach. Som si istý, že tu ešte budú veľké diskusie. Všetci sme otvorení. Ďakujem za vaše pripomienky a máme pred sebou ešte veľa práce, ale ne, ne, nevyriešime všetko za pol hodiny trialógu, ale slovenské predsedníctvo sa už teší na tvrdú prácu to môžem povedať, my toto od nich očakávame. Takže ďakujem pekne za vašu spoluprácu všetkým. 15. júna 12, eh, o 12. Takže tento týždeň termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov? Predseda zistil, že to je zajtra. No už aj ja som chcel predložiť niektoré pozmenujúce návrhy, no tak teda to som fakt netušil som prekvapený. Nuž, ale teraz prejdeme k poslednému bodu nášho programu. A náš spravodajca sedí tu s nami, pán Ďurk. Je to stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a uskladňovanie plynu. Ako vidíte, je to veľmi blízke tejto téme bezpečnosti dodávok plynu, takže teraz má slovo pán Ďurk. Nech sa páči. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Najprv chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za to, že mi poslali svoje úvodné myšlenky a pripomienky. Bolo to veľmi užitočné, že som videl pohľad rôznych skupín v tejto úvodnej fáze, než som dokončil môj návrh správy. Dovolte mi e, začať s metodickou pripomienkou. Keď som vypracoval text, tak som sa zameral len e, na tému LNG a skladovania plynu. A e, zamerne som e, venoval obmedzenú pozornosť tomu obsahu, keď napríklad surový plyn a energetický mix a tak ďalej. To na jednej strane preto, že tu omezený rozsah, čo sa týka um, správy z vlastnej iniciatívy a tiež som to robil preto, že Európsky parlament už pripravil správu uh, v veľkom obraze a to je tá energetická správa a um, potom uh, spolu s tým spravodajcom uh, s pánom Zanatom mám živé uh, pamäte o týchto debatách a uh, mali by sme pokračovať v týchto debatách. Tiež som sa pokúsil vyhnúť sa uh, spomínaniu konkrétnych projektov v tomto návrhu správy. To by tiež mohlo stiažiť e, celú prácu, ale e, ja som e, urobil jednu výnimku a to Nord Stream, tam som uvedol pár kritických pripomienok, čo sa týka Nord Streamu a to som robil preto, že ako chápem, bol tam severský kompromis, tak povedať medzi tieňovými spravodajcami a ja tiež súhlasím s nimi v tomto prípade. Čo sa týka v podstate na rozprávy EPP e e, opravuje, e, stratégiu komisie poprvé úplne chýbajúca infraštruktúra, poďalšie nedokončený vnútorný trh s plynom a poďalšie podporu energetického obchodu a EU ako vážneho hráča a tiež podporu energie ako udržateľného zdroja, preto ja som podporoval, sledoval štruktúru návrhu komisia. Ja som chcel posilniť isté odkazy posolstva a zdôrazniť isté prvky. Do vás plynul EÚ e, a jeho závislosť e, v nasledujúcich rokoch E, asi bude rásť e, kvôli e, zniženej klesajúcej ťažbe plynu doma a obmedzený je počet alternatív dodávateľov a ciest a trás dodávky a preto by sa malo podporovať LNG a zároveň by sme mali zaručiť efektívne využitie existujúcej infraštruktúry a zaručiť alternatívy energetických dodávok a treba naplniť alternatívy než rozhodneme o budovaní e, infraštruktúry, ale budovať e, terminály LNG je nedostatočné, e, podporovať infraštruktúru plynovodov musí byť zrealizované aj mimo príjmajúcich štátov. Je podstatné naplniť projekty PCI a treba klas prioritu na tri regiálne skupiny SESAC, Baltický plán BEMIP a juhozápadná um, skupina pre juhozápadnú Európu. E, Pár otázok e, k skladovaniu. E, mojím zámerom e, v návrhu spraviť bolo posilniť skladovanie a riešiť problémy, ktoré má teraz priemysel. Nemôže si dovoliť stratiť tento majetok. Teraz je skladovanie plynu v Európe pod mierou plného využitia a kvôli povahe toho podnikania technicky nie je možné ich zatvoriť teraz tie zásobníky a potom ich otvoriť, keď potrebujeme viac ich ich e, kapacity. Aby sme zlepšili trajšiu situáciu, som navrhol tri opatrenia v návrhu správy. Poprvé zvýšiť e, regionálne úsilie, aby sa viac e, spolupracovalo v zásobníkoch Niektoré štáty majú viacero zásobníkov, niektoré nemajú žiadne. A ak sú regulačné prekážky, treba ich nalieho odstraniť. Poďalšie prevádzkovateľia zásobníkov e, majú užšie spolupracovať s prevádzkovateľmi prenosových sústav, aby sa zaviedli e, inovatívne metódy na trhu a potom e, by skladovanie plynu bolo atraktívnejšie pre prepravodcov teraz prebiehajúca práca e, na e, kodexe e, tarif pre prenosov sieť má poskytovať stimuly pre skladovanie. Pán predseda, toto sú moje úvodné pripomienky, ako viete. Zajtra je lehota na pozmeňujúce návrhy, takže Neostalo veľa času a stále ešte istý čas máme, takže sa teším na vaše pripomienky a dúfam, že budeme um, schopní dodržať náš harmonogram. Grazie a lei, kolega Jurga e, Jurka, e la parola... Ďakujem, kolega Jurga. Teraz majú slovo tieňovi. Začneme s SND. Pán Zanonato. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem Andreasovi Ďurkovi. Mali sme viaceré stretnutia tieňových, aby sme si vymenili názory. Som si istý, že duch spolupráce, ktorý charakterizoval celé rokovania, bude sprevádzať aj prípravu tejto správy. Ďakujem mu predovšetkým za to, že bral do úvahy písomné príspevky, ktoré sme mu zaslali k návrhu niektorých bodoch text už e, odráža čas niektorých našich priorit. Potreba zabezpečiť účinnejšie využívanie existujúcich infraštruktúr a zabrániť e, ne, neobnoviteľným aktívam, ktoré strácajú vopred hodnotu, pretože sú zastaralé alebo sa nepoužívajú je aj dobre, že je tam ocek, ktorý zdôrazňuje potrebu e, lepších infraštruktúr e, aj v Nord Streame a tento nástroj sme 15. decembra minulého roku zachytili aj v našom uznesení. Je tiež potreba, aby členské štáty plne implementovali tretí energetický balíček ak chceme doplniť elektrický a plynový trh, tak je to veľmi dôležité. Samozrejme, túto správu vylepšíme pozmeňovacími návrhmi napríklad otázka udržateľ, dlhodobej udržateľnosti. Nie sú tam ciele bezuhlíkového hospodárstva a rovnako tam nie sú explicitne spomenuté environmentálne ciele 20 a 30 Mali by sme sa sústrediť nielen na diverzifikáciu, ale ako aj plyn ako možnosť prechodu k inému energetickému mixu a k obnoviteľným energiám. Predložím pozmeňovacie návrhy. Skôr by sme mali e, skôr než by sme mali stavať nové terminály e, skvapalňovacích zariadení, mali by sme E, vylepšiť prepojenie hlavne cez hranica existujúce infraštruktúry. Vytvorenie nových plynových infraštruktúr musí zodpovedať skutočnej potrebe a dopytu, aby sme zabránili tomu, že dostávame sa k pasívam, ktoré nie sú využívané. Tiež je dôležitá otázka energetickej účinnosti aby sme znížili pomer e, importovaných fosílnych palív, pokiaľ ide o biometán a iné obnoviteľné plyny e, v transmisných infraštruktúrach a v skladovaní. Súhlasím so spravodajcom, keď podporuje návrh komisie. Bol by som radšej, keby viacej text zdôraznil potrebu rozvoja týchto technológií a tiež zdôrazňujem význam podporu e, väčšieho využívania skvapalneného plynu, pretože tento môže nahradiť iné oveľa znečistujúce paliva. A je správne špecifikovať, že podpora mm, tohto paliva by nemalo ísť na úkor obnoviteľných zdrojov. Ich rozvoj sa musí naďalej e, podporovať. Grazie, Flavio. La parola, kolega. Ďakujem, Flavia, kolega Tošenovský. Děkuji, paní předsedající. E, já bych chtěl v prvé řadě velmi ocenit e, práci pana... Ďakujem, pán predseda. Chcem oceniť prácu pána spravodajcu, pretože tá práca naozaj zodpoveda našim predstavám. Eh, hovoriac za ECR a myslím si, že naozaj vytvára ďalší krok v energetickom trhu správnym smerom. Určite sa stavíme k novým návrhom, ktoré sa objavili v tejto správe smerom k LNG ako k veľmi rozumným. Doplním možno len, že je treba pri rozširovaní terminálov LNG vnímať i z to geografické rozloženie tak, aby naozaj zodpovedalo a umožňovalo prístup e, z mnohých miest a veľa rôznych miest v rámci Európy. Určite je veľmi dôležité, a to myslím, že treba zdôrazniť, práve čo najlepšie využitie regionálnej spolupráce, pretože takto sa môžeme dostať k diverzifikácii jednotlivých zdrojov čo je vlastne ten najdôležitejší krok, ktorý by mali terminály LNG priniesť? E, rovnako považujeme za zásadné to, čo pán spravodajca ukazuje v tej správe, a to význam zásobníkov pre krízové situácie a to geografické rozdelenie, pretože naozaj jednotlivé zásobníky nie sú pokryté v celej EÚ tak, ako by to zodpovedalo istým bezpečnostným situáciám. Chcel by som ešte raz e, oceniť tú správu a ďakujem spravodajcovi za tento prístup a ešte možno poslame k tomu geografickému rozdeleniu niektoré pozmenujúce návrhy. Takže ďakujem ešte raz a veľmi si cením túto správu. Grazie lei per l'alde, collega Ponsek, prego.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 Ďakujem spravodajcovi za jeho mm, prácu. No, e, od skupiny ALDE, ALDE sme predložili e, pár e, pozničných návrhov, ktoré podľa nás sú nevyhnutné a zase nám, že nielen správa spravodajca, ale aj správa komisie, zo ktorej vychádza spravodajca, vychádza z nesprávnej premisy o objektívnych údajoch. Objektívne údaje v Európe ukazujú, že spotreba plynu neustále klesá klesá za posledných 6 rokov viac ako 23% a napriek tomu aj práve aj e, komisia, aj spravodajca hovoria, e, že e, nehovoria, že to už trvá 10 rokov a ja vám chcem ukázať grafiku, ktorá to celé odhľuje, pretože tá čierna čiara je graf ozajstnej spotreby zemného plynu v Európe a napriek tomu e, tieto um, predpovede, e, čo sú tie prerušené čiary e, komisie, je spotreba, ktoré komisia predpovedá už 10 rokov a to sa vôbec nepribližuje k realite, tá predpoveď komisie. A ako som povedala, to už e, viac ako 10 e, rokov a e, oni sa nikdy nemilili ani náhodou na úkor nadnárodných spoločností a to znamená, že komisia bola si infiltrovaná zo strany nadnárodných spoločností, aby vypracovala takéto predpade, pretože sú to nielen milné predpade, ale ak e, si to premyslíme ešte z horšieho hľadiska, tak e, sú to um, predpovedia, ktoré sú ovplyvnené uh, nadnárodnými uh, spoločnosťami. Takže uh, nech sú to uh, nezávislí uh, arbitri, uh, ktorí budú robiť tieto uh, predpovede na trhu, uh, keď ide o rozhodovanie o budovaní infraštruktúry za verejné peniaze, pretože tieto infraštruktúry uh, pri uh, nafúknutých uh, a nerealistických predpovedách opatreniach, ktoré e, dnes, e, dodnes predkladajú. E, znamená, že máme viac ako 280 miliard dolárov v projektoch venovaných zemného plynu, ktoré nebudú predpodateľné ziskové až do roku 2025 minimálne. Takže keď tie členské štáty EÚ prečo predpovedajú nárast potreby zemného plynu? Mm, čomu to speje pri týchto infra, infraštruktúrach, ktoré majú mať dnes a potom e, tu dochádza e, k reťazcu investícií, e, ktoré nereagujú na reálny dopyt na trhu v strednodobom výhľade a e, to spôsobuje, e, že sa e, brzdí prechod na obnoviteľné energie, ktoré podľa nás podstatný. A napríklad v mojom štáte, ktorý nadmieru investoval e, do zemného plynu až do takej miery, a na základe e, nafúknutých a nereálnych predpovedí komisie až e, do tej miery, že posledná infraštruktúra, ktorá sa otvorila v Chichone, sa bez toho, aby vôbec bola spustená, sa zakonzervovala. A Myslíte si, e, že e, keď e, pri takýchto predpovediach niekto bude chcieť investovať do obnoviteľných energií, keď sú takto nevyužité infraštruktúry? V Španielsku sa ráta, že 7 z nich sa využíva na 12 z ich kapacity a v Európe na 25 z kapacity. Takže v prvom rade chcem povedať komisii, že e, e, je tu na to, aby obhajovala záujmy občanov a konečných spotrebiteľov a e, nie záujmy oligopolov, ktoré sa zabrajú obchodom s plynom. Ďalšia vec, čo chceme upozorniť pri tejto správe, je, že nespomína, že nedávno, o sekundu skončím, no, je to dôležité, že sa tam nespomína slovo udržateľnosť. Nespomína sa tam slovo klimatická zmena, len sa tam e, spomína e, udržateľnosť, e, že e, je e, udržateľné fosílne palivo plyn. A pán Kanete, komisár pre energetiku, sa snažil nám nahovoriť, že plyn je najmenej špinavé palivo ale e, odpoveď na pána Kaneteho je, že je to veľmi e, špinavé palivo, e, má menej emisí CO2, no má emisie metánu, ktoré v žiadnom prípade sa nespomínajú v tej správe a tu vidíme emisie metánu v červenej farbe a v žltom sú emisie CO2, má menej emisí CO2, ale oveľa viac emisí metanu a tie sú 80 krát horšie e, v vplyve na e, klimatické zmeny. A my chceme, aby e, investície sa obmedzili len na tie prísne potrebné a aby tie podnikateľské príležitosti, ktoré tam vidia niektoré nadnárodné spoločnosti, sa nenaplnili. Grazie, prezidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Stratégia pre skvapalňovanie plynu sa musí zasadiť do širších priorít eh, energetického trhu. Treba sa sústrediť na dopyt, na nezávislosť dodávok a, a na solidnejšiu situáciu vzhľadom na rok 2050 a vychádzajúc cieľov z Paríža. Všade e, sa žiada znižovanie emisí CO2 o 80 až 90 v porovnaní s rokom 1990 musíme, ako správne povedal Európsky dvor auditorov, prestať nadhodnocovať e, dopyt e, po plyne v EÚ. Spotreba plynu v EÚ klesá. V roku 2014 bola o 23 nižšia než v roku 2010, vtedy bola najvyššia. Infraštruktúrne projekty sa opierajú o očakávania, že dopyt po plyne bude narastať, teda si musíme priznať, že dopyt po plyne klesá, nenarastá a tomu musíme prispôsobiť aj projekty. Zároveň si musíme uvedomiť riziko straty aktivít aktív a prispôsobiť tomu. Infraštruktúra na skvapalnenie plynu je náročná na kapitál a bude fungovať pravdepodobne ešte aj po roku 2050. Súčasná infraštruktúra LNG sa nevyužíva dostatočne. V roku 2014 sa využívala len na 40 príkladov, to znamená, že budeme potrebovať novú infraštruktúru, ktorá ale bude zároveň veľmi nákladná. A to niekedy odporuje cieľom EÚ v rámci zníženia emisí CO2. Ja si myslím, že tieto financie, financie by sme mohli strategickejšie investovať do obnoviteľných zdrojov a iných opatrení. Mali by sme podporovať tie najzraniteľnejšie krajiny pri vytváraní alternatív na plyn a mali by sme zároveň využívať infraštruktúru LNG na regionálnej e, úrovni a tiež solidaritu medzi štátmi. Plyn sa často považuje za čistý zdroj energie, ale zároveň si musíme uvedomiť, že je zdrojom metánu po celú dobu svojho životného cyklu aj pri príprave, keď sa pozrieme na dodávateľov LNG, napríklad USA, tak zistíme, že zdrojom LNG je e, frakovanie a to súvisí s mnohými ekologickými otáznikmi. Preto by sme sa mali snažiť hlavne o to, aby sme prestali používať plyn a mali by sme sa zamerať na iné zdroje energii a mali by sme ukončiť dotácie fosílnych palív. Pán Silikiotis, nech sa páči. Εγώ e, well, ja by som chcel poďakovať správodajcovi. Snažil sa brať do ovohy všetky stanoviská a názory politických skupín. Európska stratégia pre LNG by mala dosiahnuť bezpečné dodávky a mala by bojovať proti energetickej chudobe a zabezpečiť energetické zdroje pre všetkých a dosiahnuť aj energetickú nezávislosť aj s cestou využívania viacerých a rozličných zdrojov energií. V súčasnosti EÚ dováža veľmi veľa, hlavne z Kataru, a keď hovoríme o bezpečnosti dodávok v Európe, mali by sme pouvažovať aj o iných energetických zdrojoch. A toto nie je zachytené v stanovisku. Pravdou ostáva, ako povedali niektorí predrečníci, skvapalnený plyn v budúcnosti bude hlavným produktom na európskom trhu. A to vidíme všetci, ale potom sa aj vytvára e, určitý, určitý tlak či určité zmeny na energetickom trhu je potrebné, ale diverzifikovať energetické zdroje mali by sme využívať mm, iné druhy zemného plynu je dôležité, aby sme napríklad mohli v mojej krajine mm, zrekonštruovať skvapalňovacie infraštruktúry, aby sme mohli zásobovať e, týmto plynom krajiny v Stredomori. Budeme tiež môcť znížiť periférne rozdiely, hlavne v krajinách Stredomoria. Je potrebné rozvinúť stratégiu pre skvapalnený plyn a zabrániť energetickému vyčerpaniu, ktoré je charakteristické pre niektoré krajiny EÚ. Treba vybudovať štruktúry, pretože sú krajiny Malta či iné, ktoré využívajú 100% e, tuhé palivá, ale tam treba podporovať také infraštruktúry, ktoré by viedli k zmene k využívaniu iných zdrojov, aby mohli diferencovať svoje energetické zdroje a aby sme zabránili ich izolácii. A preto si myslím, je potrebné vyvinúť stratégiu pre LNG v EÚ. Vystúpili tieňovi a teraz požiadalo slovo pán Kili, nech sa páči. Uh, Ďakujem. Myslím si, že spravodajca dobre zhrnul súčasný stav aj to, čo je potrebné urobiť. Je dôležité a na to, aby sme dokončili energetickú úniu, tak plyn určite bude zohrávať významnú úlohu, ak sa majú zdroje diverzifikovať tak sa treba zaoberať eh, predovšetkým LNG. My sme energetický ostrov Írsko. Plyn, eh, ktorý dostávame, ale čo skoro bude vyčerpaný z Veľkej Británie, keď sa Spojené kráľovstvo rozhodne EÚ opustiť, aká bude situácia bezpečnosti našich dodávok. Existuje nejaký projekt vybudovať energetický terminál. Pripravuje sa už niekoľko rokov. A keby táto situácia nebola, tak by sme pravdepodobne tento projekt už pochovali. Táto stratégia je pre Európu najlepšia. Ja si myslím, že spravodajca uviedol dopravné skladovacie aspekty aj všetky výhody Mnohí predrečníci povedali, že dopyt po plyne klesol. Je prirodzené, keď je, to, keď je plyn dostupný. Väčšina vykurovania sa robí e, vykurovacím olejom a nikto by nepovedal, že uhly alebo vykurovací olej sú lepšie ako plyn pre životné prostredie nezávislo od obnoviteľných zdrojov energie, tak plyn je určite najlepšou e, alternatívou, ak sa nám podarí vybudovať e, terminály alebo využiť tie, ktoré máme, tak e, určite vylepšíme aj diverzifikáciu, aj bezpečnosť našich dodávok. Ďakujem pán Mozer za Európsku komisiu, ktorý je vedúci jednotky pre bezpečnosť dodávok. Ďakujem, pani predsedníčka. Vážení poslanci, ďakujem za pozvanie k tomuto bodu. Vítame správu pána Ďurka. Myslíme si, že zachytáva kľúčové body situácie a posilňuje niektoré návrhy komisie. Ako už bolo povedané, treba sa na to pozerať v kontexte klimatického a energetického rámca pre roky 2030. Plín je fosílne palivo, my si myslíme, že najčistejšie z fosílnych je tu veľa výziev, je tu tlak na medzinárodných partnerov, aby sme im poukázali na to, že dochádza k úniku metánu. Tomuto je možné technicky zabrániť aj cestou predpisov v oblasti životného prostredia, ale ak sa tieto opatrenia dodržia, tak plyn a aj LNG sú viac žiaduce než iné fosílne palivá, ktoré potrebujeme pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo. Uznávame, že vďaka energetickej účinnosti potreba plynu v Európe klesne, ale neklesnú dovozy. Tie budú stabilné a možno aj mierne narastú. Prečo? Pretože domáca výroba plynu klesá, preto potrebujeme infraštruktúry a potrebujeme fungujúci trh, aby pln, plyn mohol e, plynúť, plynulo do Európy a tiež potrebujeme cezhraničnú spoluprácu, aby sme zabránili tomu, že zbytočná infraštruktúra sa vybuduje na miesto optimalizácie existujúcej. Každá krajina si vybuduje každý svoj terminál či zásobník LNG a nevyužije to, čo je k dispozícii v eh, susednej krajine. To nie je dobré a preto treba zaistiť, aby neexistovali zbytočné prekážky cez hranice, optimalizovať siete, zabraniť diskriminácii a to určite zníži ceny plynovej sústavy aj ceny pre spotrebiteľov a napomôže to udržateľnosti, pretože plyn bude môcť lepšie súťažiť s uhlím, ktoré je určite špinavejšie, alebo ropa. LNG je ideálne z hľadiska pružnosti a diverzifikácie. V tomto smere je to určite lepšie riešenie ako plynovody, pretože je možné zareagovať veľmi rýchlo na nový dopyt a neinvestuje sa veľa prostriedkov do pevných aktív, ktoré tu budú dlhodobo a ktoré podliehajú aj geopolitickému riziku, takže je to ideálna možnosť vzhľadom na to, že na trh prichádzajú medzinárodní dodávateľia a poskytujú EÚ fungujúci trh a pomerne široké možnosti. My ako komisia musíme zabezpečiť, že tie zásobníky sa budú brať vážne, že sa nebudú uzatvra- zbytočne uzatvárať. Klesá dopyt po skladovaní, ale treba rozvíjať spoluprácu a racionálne pristupovať k veciam, aby sa nepodnikali nejaké unáhlené kroky a všetko, čo sa urobí, aby to bolo koordinované a premyslené. Medzinárodne musíme smerovať k spolupráci s ďalšími krajinami. Trhy musia ostať otvorené a LNG by mal byť voľne dostupný na svetovom trhu a tým by som rád poďakoval za vašu pozornosť a za správu aj za dnešnú rozpravu e, e chiederei al nostro... By som poprosila spravodajcovu, či by chcel stručne uzavrieť rozpravu. Thank you very much. Uh, and thank you, colleagues. Uh... Ďakujem za všetky pripomienky a komentáre. Všetky som si zapísal. Nechcem, nechcem zabiehať do detajlov v tejto fáze len by som potvrdil tie úvodné vyhlásenia. Správa sa týka LNG, teda skvapalňovania plynu a nie úlohy či funkcie či energetického plynu. Je tu pokušenie znovu otvárať správu energetickej únii práve v tejto rozprave. V našom spoločnom záujme je tomuto pokušeniu odolať. Zároveň by som vás rád ubezpečil, že v, nie je pochyb o tom, že v Európe sú nevyužité zdroje. Všeobecná poznámka som si vedomý toho, že EÚ v oblasti stratégie LNG že pre niektoré členské štáty je to dôležitejšie ako pre iné. Niektoré členské štáty majú 6 terminálov pre opätovné splinovanie Niektorí svoju spotrebu plne pokrývajú svoju spotrebu zo zásobníkov a iní zase nemajú vôbec nič. Takže v týchto krajinách je diverzifikácia nízka, ako je Írsko alebo Stredná východná Európa po Balte. E, prístup k, e, k terminálom je strategická záležitosť, v iných krajinách to také dôležité nie je ale rôznymi modelmi na národnej úrovni. Všetci budeme mať užitok z dokončenia vnútorného trhu s energiou, lepšie prepojenosť, lepšia prepojenosť, lepšie pravidlá. Je v záujme všetkých nás, aby sme lepšie využívali terminály a zásobníky. A technická poznámka na záver. Prvé stretnutie tieňových je 4. júla v Štrasburgu chcem kompromisy rozoslať na čas, ale to bude závisieť od počtu pozmeňovacích návrhov. Takže vidíme sa v Štrasburgu a ďakujem všetkým. Pani predsednička, ďakujem. Rada by som upozornila, že deadline na pozmeňovacie je zajtra o 12.00 na obed. Takže sme veľmi blízky termínu. Ďalšie termíny 11. júl a hlasovanie vytre v septembri. Ukončili by sme našu schôdzu. Budúca schôdza bude 27. júna po obede v Bruseli a 4. júla večer mimoriadná schôdza, ktorú spomenul kolega. Ďakujem vám, skončili sme skôr e, vzhľadom na to, ako rýchlo ste vystúpili. A teda môžeme sa rozlučiť a môžeme sa venovať inej práci.